Milé kolegyne a kolegovia, srdečne vítajte pri pokračovaní nášho zasadnutia eh, odpoludnejšej, na odpoludnejšom stretnutí. Dnešné rašné hlasovanie bolo natoľko stresujúce, že niektorí kolegovia ešte stále zatavujú. Máme však bývalého kolego Piero Cotelli z e, celou skupinou školákov z Talianska. Vítajte na našom výbore. Teší nás váš záujem a našu rozprávu. Sme pri bode 12 činnosti STOA ktoré majú význam pre náš výbor pre životné prostredie. Ide o skratku. Mm, e, máme tu Salvatore Tatarella, CP a Vittorio Poli z, e, zo skupiny SAD. Počujeme dnes, e, vypočujeme dnes o tom, čo sa robí alebo čo sa môže robiť ohľadom tematiky, ktorá nás zaujíma. Chcel by som odozdať slovo kolegovi E, aby uviedol našu rozpravu. Ďakujem pekne, pán predsed. Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade, to, že vlastne toto zasadnutie je prvé to, tohto druhu, e, dáva príležitosť členom stola a pohovoriť o svojich aktivitách. V minulosti sme takúto príležitosť nemali a vlastne žiaden iný výbor takto nepristupoval aj k STOA ako váš. Takže vzťahy medzi STOA a parlamentnými výbormi by sa mali zintenzívniť. Čiže aktivity STOA by mali byť v lepšom vzťahu a aj z hľadiska koordinácie by sa mali nájsť spôsoby, ako zladiť aktivity stola a parlamentných výborov. Máme veľký záujem vypočuť si názory výborov a preto veľmi oceňujeme túto príležitosť, ktorá sa nám dnes poskytla. Takže z toho vlastne na svoju vnútornú štruktúru, ktorá vykonáva hodnotenia a 21. mája sa hlasovalo o projektoch a my sme sa rozhodli, že ktoré vlastne, ktoré projekty budú napredovať a uvediem ich krátky zoznam. A potom odovzdám slovo kolegovi Prodimu. Takže, do, dobrá správa. Tie projekty, ktoré boli z toho najviac podporené hlasmi, sú tie, ktoré pochádzajú z výboru Envy. Projekt udržateľného vodného hospodárstva, ktorý prezentoval pán Tabajty. No, získal veľkú podporu. Ďalší projekt, ktorý je dôležitý, predkladal predsedáctva pán Rubek a týka sa to témy hrozby klimatických zmien a dopadu týchto zmien na polnohospodárstvo. Pretože, ako viete, polnohospodárstvo vlastne zodpovedá za 10 vylučovaných skleníkových plynov. Ďalší projekt zohľadňuje význam astronomie, a aspekt mapovania vesmíru. Čiže toto je projekt, ktorý som projekt prezentoval ja a ďalší kolega ten, bol tiež do toho zaangažovaný. Čiže dôležité je zdôrazňovať význam astronomie a no vlastne ako do toho môžu prispieť do tohto projektu aj európske podniky. Vedecké misie do vesmíru. Veľmi dôležitá téma. A samozrejme tu hovoríme o, nie len o nových materiáloch, ale aj o dopade in, astronomie na infraštruktúru, na dopravu, na polnohospodárstvo. Prečo sú tam tie ďalšie následné do, dopady? Napríklad ITRE taktiež prezentoval projekt, išlo o elektromobily, čiže z hľadiska energetiky. A išlo aj o súkromné elektromobily, súkromné elektrické vozidla a vlastne sa to týkalo celého automobilového sektoru a je to aj v súvislosti so snahou vytvárať nové pracovné príležitosti a udržiať tie, ktoré existujú. Takže naša práca v tomto smere je veľmi zaujímavá a projekt je teda zameraný na to, aby sme zblížili teda tých, ktorí pracujú na strane vedeckej, teda vedcov, aby sme ich zblížili s politikmi. Takže aby každý chápal lepšie názory a stanoviská tej druhej strany. A okrem toho je tu inteligentná energetická sieť. To je veľmi ambiciózny projekt. Ide tu aj o mm, kontrolu obnoviteľných zdrojov a budú sa vlastne hľadať nové cesty pre operátorov, ktorí budú využívať inteligentné metódy riadenia ktoré, týchto zdrojov, ktoré potom budú flexibilné. No a teraz ja už ukončím svoj príspevok a dávam slovo kolegovi Prodimu. Ďakujem pekne, pán Tatarella. Vaše slova boli veľmi zaujímavé. A teraz pán Prody, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. V plnej miere súhlasím s tým, čo povedal pán Tatarela že je ozaj nesmierne dôležité, aby výbor pre životné prostredie si vypočul informácie o tom, aká práca prebieha v rámci STOA. V grečtine stoa vlastne znamená stĺp, respektíve stĺp poradie. A asi takto by sme sa na vec mali pozerať aj my pretože to, čo sa deje v, v stoa, to nie je len taká vedľajšia záležitosť. Čiže ako je to? Ak je to pilier, alebo je to stĺp, tak dohodnime sa na tom páni. No, je to niečo, čo postavíte trebárs v bani, aby ste sa dostali do tej bane. Takto by som to povedal ale asi takto sa to dá chápať. Ja sa ospravedľujem, hovorí pán poslanec. No prepáčte, toto som si pamätal ešte z greštiny zo školy, hovorí pán poslanec. Takže spomínam si, že to bolo niečo ako v tomto duchu, že to je niečo, čo sa používa v stavebníctve alebo v architektúre. No, ale ako som už povedal, myslím, že by sme sa na vec mali pozerať eh, z toho uhla, že aj naša spoločnosť vlastne prebieha veľmi rýchlymi zmenami. Je v pohybe. A sú tu veci, ktoré sú pre nás nové, a to sú aj nové technológie, ktoré sa vyvíjajú a tieto vlastne sú výsledkom pokroku všeobecne aj v súvislosti s tým, ako hľadíme na vývoj, ako, ako riadíme veci a tak ďalej. Napríklad, my všetci poznáme princíp obozretnosti. A je tu aj fakt, že musíme vlastne vedieť, do akej miery sa táto zásada dá uplatňovať. Na druhej strane, sa musíme snažiť hľadať alternatívy. Takže s princípom obozretnosti, ak nebudeme mať k dispozícii presné vedomosti, na ktorých sa dohodneme, tak sa musíme pokúsiť tomu, Musíme sa vyhnúť tomu, aby sme sa, pokúsiť, aby eh, sme sa pokúsili prijať rozhodnutia, ktoré by mohli mať nežiaduce dôsledky. Samozrejme, musíme pripustiť aj tú skutočnosť, že v niektorých oblastiach sú naše vedomosti obmedzené. A preto musíme zabezpečiť, že táto situácia sa zmení, tam, kde máme nedostatok vedomostí, aby sme sa dostali ďalej a teda vlastne uplatnením princípu obozrednosti vlastne z kvantitatívneho hľadiska uplatníme aj nové postupy pri vyhodnotení rizik. Čiže tento princíp e, z hľadiska vyhodnocovania rizik sa tiež uplatňuje. A vlastne v tomto zmysle STVA podporuje celý Európsky parlament, pokiaľ je o metódy, e, cestou ktorých sa k týmto otázkam pristupuje vedecky, politicky a tak ďalej. A čo sa tu vlastne pokúšame urobiť? Pokúšame sa e, veľmi jasne vyjadriť, že sme k dispozícii celému parlamentu, pokiaľ vzniknú nejaké konkrétne špecifické záležitosti. Pán Tartarela poukázal na konkrétne témy, niektoré, a tieto už sú teraz súčasťou nášho pracovného plánu v rámci STOA. A samozrejme, toto sú veľmi dôležité témy. Ide o energetiku, polnohospodárstvo. A ešte by som doplnil, že sú tu aj určité obmedzenia, ktoré sa týkajú surovín, prírodných surovín. A musíme teda e, chápať, v čom spočívajú tieto obmedzenia surovinové. Pretože naša civilizácia je taká, ktorá v podstate ako by nechcela uznať, že existujú takéto obmedzenia. A to už vlastne beží takto tisíce rokov, že človek ako bytosť tu funguje a v podstate na začiatku samozrejme e, ľudské pokolenie malo k dispozícii jednoduché technológie a to, co sa postupne zdokonalovalo a samozrejme máme tu veľké obmedzenia z hľadiska ľudskej rasy a musíme sa vedieť vysporiadať s tými obmedzeniami, ktoré nám príroda kladie na plecia. Čiže to sa týka vývoja. A Dôležité je, aby sme mali dostatok zdrojov, dostatok e, prostriedkov a surovín do budúcna. Treba si zoberte taký mobilný telefón. Mobilný telefón obsahuje 30 rôznych prvkov. To je jedna tretina Mendelejovej tabulky chemických prvkov. Čiže 30 prvkov, z toho je obsiehnutých mobile. A niektoré sú ozaj veľmi vzácné tieto chemické prvky. Čiže keď hovoríme o odpade z elektrických a elektronických zariadení, teda Wii, ako poznáme tento materiál, tak e, vlastne <laughs> hovoríme o tom aj z hľadiska týchto surovín. Skutočne potrebujeme potrebujeme sa nad týmito obmedzeniami v prírode zamyslieť. A v tomto smere sa stoa pokúša prísť s určitými odpovediami a poskytnúť ich. Napríklad, keď hovoríme o nových technik, technológiách, veľmi jednoducho sa dá povedať, nové technológie sa snažia poskytnúť alternatívy aj v oblasti materiálov, teda tam, kde neexistuje možnosť momentálne ešte zameniť niektoré vzácne materiály niečím bežnejším. Proste hľadajú sa tie najlepšie spôsoby. Čiže skutočne sa snažíme dostávať až na nano, na úroveň nanotechnológií, čiže je tu snaha uspokojiť dopyt po často až veľmi zložitých prvkoch. Ďalší aspekt dôležitý, ktorý treba zohľadniť, je toxikológia. Aj tu musíme pristupovať z nanotechnologickej sféry. Keď si zoberieme, keď si zoberieme jednu miliardčinu metra, tak až pokiaľ je o takéto drobné častice, musíme riešiť toxikológiu. Treba, e, pokiaľ je o to, že by sa povedzme nejaké takéto nano častice e, vstrekovali do tkaní a do buniek. Čiže aj takéto veci sa skúmajú. Je to ruka v ruke s biotechnológiami a biologickým inžinierstvom toho samozrejme skúma aj otázku etiky. Toto je tiež významná téma, ktorá súvisí s využitím biologického inžinierstva a biotechnológií vo všeobecnosti. Myslím, že toto zasadnutie môže byť ozaj veľmi dôležité, lebo znamená, že výbor pre životné prostredie nadobudne ešte lepšie pochopenie toho, čo poskytuje stoa. Najmä to je významné z hľadiska rozhodovania vo výbore. A vlastne je jasné, že výbor rozhoduje na základe viacerých faktov. Ďakujem veľmi pekne, pán Prody. Vítam tu um, možno, že máme teraz našu diskusiu. Nie sú žiadne pochybnosti o tom, že eh, STOA má veľký význam pre náš výbor, ako aj pre ostatné výbory, ktoré majú zložité otázky, eh, pri ktorých nám môžu pomôcť eh, štúdie STOA zaujať nejaké stanovisko. A preto to považujem za dôležité a len si môžem položiť otázku, či dostatočne využívame možnosti z toho, alebo príliš málo. Či to robíme e, s dostatočným prestihom predtým, ako sa rozhodujeme, či máme dostatok vedomosti o tom, o čom e, hlasujeme, lebo nie každý e, sa vyzná v chémii, v biológii, nie každý to študoval a je to pomerne komplikované. Na to aj máme e, tento mechanizmus STOA. Napríklad e, aj iné parlamenty majú takéto mechanizmy. Napríklad e, americký kongres má obrovskú vedeckú službu a teda máme to šťastie, že STOA nám vykonáva takéto služby a je dobré, že kolegovia sa venujú um, týmto hľadiskám. Mal by som viac otázok, hm, či máte dostatok zdrojov. Väčšinou dostávame odpoveď eh, nie, ale bola by dobre vedieť, eh, v akých intenciách eh, pracujete, či vám to stačí alebo nie, či vykonávate štúdie s spoločne s vašimi spolupracovníkmi, alebo robíte to formou subdodavateľských projektov? Taktiež e, veľmi vítam aj to, že robíte hodnotenie rizik. Ja som e, vždy mm, navrhoval, aby e, výbor zhodnocoval, e, mal e, informácie o rizikách, pretože politici majú inú predstavu o rizikách ako odborníci. Kan, pán kolega Prodi správne povedal, že mali by sme uplatňovať princíp obozretnosti, aby sme ne, e, pripušťali, nepovolovali niečo, keď nie sme si istí, či je to dobré alebo zlé. E, zatiaľ čo odborník vedec povie, že toto je dostatočne dobré, že e, priemysel to môže používať. U politikov sú iné kategórie, ale je dobré, že počas pôsobenia e, tohto parlamentu bolo by dobre urobiť seminár o týchto rizikách e, počas niekoľkých hodín s tým, aby sme sa lepšie zorientovali v takých rizikách, na základe ktorých rozhodujeme pán kolega Tatarela spomenul niekoľko tém, napríklad pôsobenie eh, klimatických zmien na mm, poľnohospodárstva, prípadne príspevok poľnohospodárstva mm, k eh, zmenám, klimatickým zmenám. To sú dve eh, strany mince. Je to mimoriadne dôležitá téma v prípade vodného hospodárstva E, tu by sme chceli povedať, že komisia pripravuje stratégiu v tejto oblasti a je e, dobre takéto niečo mať zo strany komisie. Máme tiež tu pritomných e, kompetentných predstaviteľov pani Aurora je, takže ak si to prajete, môžete sa ujať slovo, nemusíte, ale chcete sa vedriť vy alebo niekto iný z komisie k otázky z toho, ale nemusí to tak byť. Takže otázka na kolegov, či si prajete niekto slovo? Merci, merci, monsieur le Ďakujem pekne, pán predseda. Už skoro vôbec nemám hlas. Je to mimoriadne závažná téma. Nemôžeme e, pracovať e, ako poslanci, definovať verejné politiky a hodnotiť výsledky, ak nemáme pilier vedeckých znalostí, na ktorom sa dohodneme. Je to vylúčené. Takže jediné, čo môžeme spraviť na to, aby sme posilnili podmienky za akých sa vyhľadávajú informácie, za akých sú definované vedomosti, ako je nám to oznamené. Mm, to je, to je zásadné. A ešte k tomu, čo povedal kolega Prody o zásade obozretnosti. Zaráža ma, že je táto zásada spochybňovaná výrazne. Preto že by niektorí chceli z toho spraviť iba zásadu uh, riadenia rizik a nie hodnotenia rizik. A pritom to musí slúžiť aj na jedno, aj na druhé. A tu môžem poukázať na správu Európskej mentálnej agentúry spred desiatich uh, rokov zásada obozretnosti. To bol názov a tam to bolo veľmi dobre vysvetlené. A okrem toho, spochybňovanie zásady obozretnosti pochádza práve e, z odpojenia od výskumu. Teraz je to iba akási zásada konania alebo nekonania. Podľa mňa je to diskusia, ktorú musíme viesť. Ja si myslím, že je to zásada, ktorá umožní keď sme v prítomnosti eh, nepotvrdených eh, hrozieb, tak a povedal pán Prody, treba si zamieňať zásadu prevencie a obozretnosti. Prevencia je, keď eh, nie sú potvrdené hrozby a my musíme prehlbiť výskum a zásada obozretnosti to je urýchlovač výskumu a neslúži na riadenie rizik a na toto potrebujeme všetky vedecké orgány, ktoré sú schopné sa zmobilizovať a priniesť otázky na naše, pardon, odpovede na naše otázky. Dnes sa príliš často hovorí iba o možnosti vôbec položiť tieto otázky, pretože už je tu prvá obťažnosť a síce súhlasiť s výskumom na témy, ktoré by mohli dospieť k negatívnym záverom. Myslím napríklad na e, dopad GMO. E, to sa skoro ani neuskutočňuje v súčasnosti. Takže toľko z mojej strany, pán predseda, pretože je to naozaj ústredová téma pre náš výbor Envy. Ja, danke. Ďakujem, pani Lepáš, tak prajem vám, aby ste sa uzdravili, pretože s takýmto hlasom na konferencii v Paríži samozrejme mm, to nebude dobré. Nuž, Vypočuli sme to všetko, nik iný sa nehlási. Chcem sa opýtať, či by ste nechceli e, e, reagovať na otázky, ktoré tu odzneli. Kto by chcel začať? Pán Prody, ako prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže najskôr sa týka výskumu vo všeobecnosti, koná sa to externe, pretože v niektorých prípadoch máme potrebné vedecké vedomosti, ale tak či tak sa snažíme nájsť ešte lepších odborníkov. V Európe a aj inde vo svete. Snažíme sa teda získať čo najlepšiu, najvyššiu podporu. Existujú pracovníci, ktorí pomáhajú nášmu výboru a mohli by aj pomôcť v ďalších prípadoch. Čo sa týka e, publikácií STOA, už obsahujú návrhy a komplexné odporúčania. A to, že rozhodnutie sa môže opierať o veľmi zložité dokumenty a a môže to byť presvedčivé, pretože e, vieme, aké sú zdroje myslím, že tak či tak sa treba pokúsiť mať čo najlepších poradcov, pretože presne to dáva nášmu rozhodnutiu čo najlepší ráz. To je to, o čo mne ide a myslím, že aj ďalším kolegom zo STOA do nášho legislatívneho dokumentu chceme zahrnúť čo najlepšie vedecké poznatky, najlepšie údaje a taktiež najviac údajov, hlavne keď ide o hodnotenie rizika, pretože to nám umožní môcť presne porovnať dve situácie a potom budeme mať e, lepšiu voľbu, lepšiu možnosť voľby. Neviem, či tu medzi nami sú kolegovia, ktorí by sa k tomu ešte vedeli vyjadriť. Kolega Tatarela, ďakujem pekne, pán kolega. Chcem nadviazať na to, čo povedal kolega Prody. Rozpočet na tento rok predstavuje 650 tisíc eur, trošku viac ako po minulé roky. A je to nedostatočný rozpočet. Áno, hovorí sa to vždy, ale keď sa pozrieme na ciele, tak to nestačí. Vždy chýbajú prostriedky pre výskum, to je všeobecne platné a treba navýšiť tieto prostriedky a keď chceme, aby stoa naozaj mala tú váhu, ktorá jej prislúcha, tak potom by sme mali naozaj robiť to, čo aj kážeme, teda v ďalšom rozpočte, naplánovať navýšenie prostriedkov stoa. Na no práci stoa je zjavné, že sa opierame o univerzity a externé výskumné inštitúcie, ale vždy je, je tam jeden pracovník komisie a jeden z parlamentu. A tí teda zabezpečujú politickú kontrolu týchto výskumných prác. Tie sú potom zverejnené na našej webovej stránke. A chcem tu pripomenúť, že aj e, portál STOA musí byť e, lepšie prístupný a to je opäť o peniazoch. Teda lepšie prístupný nie len vznútra parlamentu, ale pre širšiu obec, aby sme naozaj slúžili. A na to to musí byť čitateľnejšie, príťažlivejšie, aby študenti a vedecká obec mala chuť sa na ten portál pozrieť. To všetko musí byť e, zabezpečené. Ďakujem veľmi pekne dvom e, referujúcim o stôl. Samozrejme, web portál má zásadný význam v súčasnosti do budúcnosti a dúfam, že tento portál bude prístupný alebo je prístupný pre verejnosť, nielen pre vedcov. Ak nie, mohli by sme to spomenúť aj v správe z dnešného zasadnutia. Chcel by som vyzvať ostatných, aby e, s vašou e, pomocou, pomocou e, organizovali seminár o hodnotení rizik. O tom hovorila aj kolegyňa Lespáž a pán kolega Prody, mohli by sme počas dvoch hodín sústredenie hovoriť o pojme riziko, o e, filozofii rizik, s ktorými e, pracujeme. Ďakujem pekne za túto správu a za rozprávu. Prajem vám veľa úspechov. A teraz bod programu číslo 13. Správa o vykonávaní stratégie v oblasti biodiverzity a pohľad na novú stratégiu. Spravodajkyňou je pani Esther Delange. Pani Delange eh, veľmi intenzívne sa venovala správe, ktorú máme pred sebou, takže najprv odovzdávame slovo pani spravodajkyni. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som E, e, Ďakujem za to, že ste mi venovali nejaký čas. E, musím dnes premyšľať na svojho otca, nielen ako biologa, ale ako učiteľ Nemčiny. Mm-hmm. Povedal, to, čo môžeme urobiť dnes, nie odkladáme na zajtra. Áno aj takéto. Ale čo je najdôležitejšie, je niečo, že tento e, výbor by mal byť e, e, veľmi mm, mm, dobrý, pokiaľ ide o zmenšovanie, o redukciu. Mm, takže táto správa eh, by nemala byť príliš dlhá, mali by sme eh, zhruba eh, o polovicu skratiť túto správu. A teraz hlavné body. Ako sami vidíte, ide najmä o úroveň Európskej únie, takisto ako to, či ovplyvňuje medzinárodný vývoj. Toho sa nesmieme vzdať. Ale treba e, uvažovať nielen e, vývoj na mizernej úrovni, ale najmä v rámci Európskej únie. Takže e, niekoľko slov ohľadom sklamania z realizácie programu Natura 2000. Po druhé, rýchlosť straty biologickej diverzity. Ako to bude sa vyvieť ďalej? Veľmi rada by som si vypočul aj názor kolegov. Mali by sme minimálne zamedziť túto stratu biodiverzity, to je to minimum. A tam, kde je to možné, mali by sme to nejakým spôsobom eh, zbraniť strate eh, biodiverzity a dosiahnuť zlepšenie. Potrebujeme eh, napravné korekčné opatrenia, musíme eh, hodnotiť eh, dôsledky na zokonania a po tretie, v súvislosti s medzinárodnými témami, Európska únia mala by eh, zostať veľmi aktívna aj na medzinárodnej scéne. To znamená možnosť číslo 4 oznámenie E, komisie. Je jasné, že nemôžeme, e, alebo ja nemôžem hovoriť o tých záležitostiach, ktoré spadajú pod kompetencie členských krajín. V prípade Natura 2000, e, už musím povedať, že v našej krajine sa veľmi intenzívne diskutuje o dopadoch tejto stratégie a programu ale e, e, e, až 80 sa rieši na vnútroštátnej úrovni a to znamená, že ja to nemôžem riešiť vo svojej správe. Spomenula som niektoré zásadné rozdiely medzi členskými štátmi a myslím si, že aj toto je úloha nášho parlamentu. Napríklad pojem udržateľnosti tam e, v niektorých prípadoch máme výnimky, pokiaľ ide o negatívne dopady na Natúru 2000, zatiaľ čo v iných krajinách takéto výnimky sa neuplatňujú. To je naozaj pozorohodné. Ďalšia problematická téma je právnej povahy e, v súvislosti s Natúrou 2000. E, existujú viaceré vnútroštátne súdne rozhodnutia a ak sa dívame na e, právnický prístup k Nature 2000, zistíme, že v jednotlivých štátoch nie je to rovnaké. Napríklad som sa stretla so súdnymi prípadmi, kde sa e, e, hovorilo o tom, že neexistujú žiadne dôkazy negatívnych e, e, účinkov, ale v inom výroku E, sa požadovalo, aby bol predložený dôkaz e, neprítomnosti negatívnych dopadov. E, zdá sa to, že ide o slovnú hračko, ale je to veľmi dôležité z hľadiska dôkazného bremena. Je to veľmi dôležité, aby sme zistili z hľadiska európskej politiky, ako sa to správne implementuje. A tu treba povedať, že na túto trému, tému prepačte, treba mm, diskutovať, pretože existujú veľmi veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Ako Európanka si všímam, že tam, kde prechádza hranica, eh, častokrát chýba spolupráca medzi jednotlivými krajinami. Napríklad e, jeden biotop na hranici medzi e, Holandskom a Nemeckom. E, táto hranica už de facto neexistuje. Zatiaľ, čo v projekte Natura 2000 jednotlivé krajiny postupujú rozličným spôsobom. V smernici o vodách by sme chceli dosiahnuť lepšej, lepšiu spoluprácu a prehlbiť cezhraničnú spoluprácu. A teraz už budem končiť. Mm, mm, ďalšia výzva, ako integrovať biodiverzitu do iných smerov politiky Európskej únie. Rovnako sa to týka aj financovania. E, je tu problematická diskusia, pokiaľ ide o finančný výhľad po roku 2013. Ide o položku, ktorá sa veľmi nezvyšuje. Ale keď sa pozrieme na Life Plus v rámci e, celkového rozpočtu, zistíme, že tieto časky sú mimoriadne obmedzené. Ak chceme mať e, e, efektívne dopady, musíme použiť prostriedky z oblasti polnohospodárstva, prípadne boje proti klimatickým zmenám. S tým, aby sme dosiahli cieľe E, biodiverzite. To znamená, že e, chceme e, zabiť dve muchy jednou ranou. No, neviem, ako sa to povie po anglicky, ale dúfam, že ste pochopili, čo chcem povedať. Je veľmi dôležité prehlbovať naše vedomosti, pretože členské štáty nerovnakým spôsobom narábajú so štatistickými údajmi, mm, takže aj tam máme priestor na zlepšenie Taktiež spomínam aj niektoré medzinárodné eh, hľadiska a dúfam, že v Nagoji eh, dôjde k širšej diskusii a že nepôjde iba o interné rokovanie ministrov pre životné prostredie. A chcela by som to ukončiť na optimistickej note. Mám na mysli potenciál vytvárania pracovných miest v súvislosti s ekoslužbami a biodiverzitou, mám na mysli zelené pracovné miesta, ide o e, miesta, ktoré vždy zostanú na tom istom e, mieste, ktoré sa nebudú delokalizovať. Tiež zistíme, že nejde iba o ekológiu a etiku, ale aj ekonomiku. Je dôležité e, investovať do biodiverzity, čo je z ekonomického hľadiska zmysluplné. E, e, investície do biodiverzity pri e, odstraňovaní škôd náklady, ktoré sa pritom znašajú, nevplyvňujú ceny, ale mali by sme sa o to snažiť, pretože v opačnom prípade mm, by sme nemohli náležitým spôsobom kompenzovať určité aktivity, aby sme zabezpečili trvalo udržateľný proces. To sú témy, ktoré som sa snažil sformulovať na obmedzenom priestore a dúfam, že aj kolegovia budú súhlasiť s tým, že e, ide o dôležité témy a som presvedčený, že mnohí kolegovia by to chceli doplniť, prípadne spresniť a som zvedovať na ich názor a teším sa na spoluprácu s nimi pri príprave tejto správy, ktorá je síce obmedzená, ale máme ju. Ďakujem pekne, pani Ester de Lange, blahoželám vám k odvedenej práci. A, k mm, e, správe stiažovali ste sa, že nemôžete mať nekonečne veľa stran, ale zdá sa mi, že máte tu veľa podstaty. Spomenuli ste viaceré hľadiska, ktoré súvisia s touto problematikou a preto je to dobrý základ pre rozprávu a pre rozhodnutie, ktoré budeme musieť urobiť. Máme tu viacerých kolegov, ktorí sa prihlásili o slovo. Najprv Karim Karnbach. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vo viacerých ohľadoch môžem sa iba pripojiť a chcel by som srdečne zablahoželať, poďakovať, prepačte, De Lange, ktorá e, na tomto obmedzenom priestore e, e, urobil veľmi veľa. A to nám umožňuje e, e, e, pracovať tak, aby sme neotarali s rozhodnutiami v oblasti ochrany druhov s tým, aby sme si stanovili vieme, že nesplnili sme viaceré cely a musíme to dobehnúť. Sú tu viaceré faktory, Ide najmä o tom, že v oblasti biodiverzity e, alebo ochrany e, e, druhov musíme to vnímať predovšetkým z hľadiska ochrany prírody a životného prostredia a bohužiaľ to nemá pochopenie v ostatných smeroch politiky. Na mne je jasné, že nemali ste veľa priestoru, ale pre mňa by bolo dôležité, aby sme spomenuli dopravu, e, e, dopravnú infraštruktúru, e, aby sme to posudzovali aj z hľadiska ochrany biodiverzity, aby sme zabezpečili užšiu spoluprácu, aby sme neobmedzovali aj slobodu pohybu takýchto hrozných druhov živočíchov kde by som ešte chcel doplniť niekoľko vecí, prípadne e, e, zmen v oblasti biologickej diverzity. Bude sedem. Podľa mňa nie sú dostatočné cieľe. Mali by sme ísť trošku ďalej. Napríklad to, čo je uvedené e, v bode 6, pokiaľ ide o hodnotenie dopadov, myslím si, nemôžeme si dovoliť e, e, súhlasiť s, s tým, že nebudeme s tým pôsobiť v súvislosti e, s nedostatkom času. Nemôžeme požadovať dopad, e, hodnotenie dopadov len tam, kde je nedostatok údajov. Mali by sme čím skôr prísť k fáze realizácie nie som eh, cel... Eh, v bode 15. Eh, treba uvítať však väčšiu flexibilitu. Mám, mám určité obavy, že táto otázka flexibility môže znamenať nivelizáciu smerom dole. I keď beriem na vedomie, že v niektorých oblastiach z hľadiska realizácie toto, táto flexibilita je potrebná i keď e, v realite nie je to vždy realizovateľné. Myslím si, že e, e, obavy predstaviteľov hospodárstva, ktorí častokrát sa vyjadrujú proti ochrane biodiverzity. Možno, že to nie sú aktivity, ktoré obmedzujú našu možnosť, ale skôr vyvolávajú potrebu lepšieho vysvetľovania, pretože E, v tejto oblasti existuje obrovský potenciál vytvorenia nových pracovných miest e, priamo v tých dotknutých regiónoch. E, ide o pracovné miesta, ktoré sa nebudú exportovať inde a skôr prispiejú k regionálnemu rozvoju a koheznej politiky a teda predstavujú významné faktory. Pokiaľ ide o financovanie, Prajem si, že v oblasti biodiverzity ochrany e, druhov e, mali by sme zabezpečiť väčšiu podporu aby e, to bolo explicitne uvedené napríklad v rámci štrukturálnych fondov častokrát sa to používa nie na ochranu životného prostredia, ale na konkrétne pracovné miesta. Takže tu by bolo ďalšia možnosť do budúcnosti. A chyba mi ešte jeden bod, ktorý možno s tým priamo nesúvisí, ale ako Rakušanka by som bola rada, keby sa viac hovorilo o genomenopolovaných organizmoch a na čo si musíme dávať e, veľký pozor v súvislosti s ochranou klímy a e, s tým súvisiacich e, rozprav častokrát opatrenia, ktoré sú zamerané na ochranu klímy, ohrozujú biodiverzitu a bolo by dobré navrhnúť niečo konkrétne ale e, v celku naša politická skupina mm, navrhla viaceré pozmeňujúce návrhy, i keď v celku by som vám chcela poďakovať za veľmi dobrú prácu, ktorú ste odvedli. A myslím si, že si stačíme aj s nejakým menším počtom pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne, Karin Kadenbach. Takže nechám teraz bezať časomiera, aby bolo e, jasné, e, kto koľko hovorí. A teraz ďalší kolega. Eh, dank u wel, voorzitter. Um, laat ik beginnen met uh, de rapporteur. Ďakujem pekne za slovo. Rád by som začal. Takže, domnievam sa, že eh, sa tu uvádzajú tie najdôležitejšie témy a je to dobrý základ na to, aby sme mohli ďalej pracovať aj keď je to troška oneskorené. Škoda, že sme tento materiál nedostali skôr, už stalo sa. V každom prípade nemôžem povedať, že by som hneď nadšene jasal, pretože mi tu chýba viacero prvkov v tejto správe. Podľa mňa by tam mohli byť. Ale pani spravodajka samozrejme mala len obmedzený priestor, aj pokiaľ ide o rozsah tejto správy uvidíme, do akej miery sa to podarí ešte zmeniť. Ale čo mi tu najviac chybí, to sa netýka konkrétnych bodov, ale chýba mi tu to, že táto správa nevyžaruje to, že je to naliehavá téma. Biodiverzita je na tom zle. Pred e, dvoma týždňami, keď prišiel výhľad z UNEPu, tak sme si to tiež vypočuli. Vieme, aké problémy sú, napríklad problémy s BP, British Petrol v USA, alebo ropné piesky v Kanade a tak ďalej. Proste hľadáme stále nové nové suroviny a tým ohrozujeme biodiverzitu. Obávam sa, že uznesenie tohto parlamentu by malo viac odrážať, že ide o naliehavú tému. A chýba mi tu ešte ďalšia téma. Spomínam si na to, čo povedal Clinton Bushovi v súvislosti s ekonomikou. A tú ekonomickú časť by sme mohli formulovať pregnantnejšie. Jedine tak môžeme udržať tú rozmanitosť. Teda treba viac biodiverzitu ako tému zahrnúť aj do svetovej ekonomiky, pretože súvislosti tu sú. A pokiaľ ide o hlavné témy v rámci EÚ, Natura 2000 a smernica o habitatoch a o vtáctve, o tom sa tu už hovorilo, ale chýba mi tu to, že Natura 2000 je ozaj veľký úspech. Už sme dosiahli veľa v rámci Európy cestou tohto projektu na ochranu prírody a to je ozaj skvelé. Dovolte mi ešte, aby som zneužil <laughs> túto príležitosť a pozval vás na výstavu fotografií tu v parlamente na budúci útorok. Táto sa bude venovať práve kráse európskej prírody takže na budúci na útorok o 6. popoludní na prízemí. Pani spravodajka ďalej hovorí o flexibilite. Podľa môjho názoru Európska komisia opakovane uviedla, že existuje dostatočná pružnosť a že v niektorých členských štátoch sa interpretuje menej pružne, ale to, to nie je dané európskou legislatívou, je to proste záležitosť toho, ako to jednotlivé členské štáty naplňujú. Chcel by som sa opýtať pani spravodajky na bod číslo 18. Ten mi nie je celkom jasný. Tu na vlastne vyzýva alebo žiada komisiu, aby sa viacej zamerávala na, na odolnosť ekosystémov a pôsobí to, ako by sme mali zvýšiť tlak na ekosystémy. Ja by som to asi formuloval naopak, aby sme znižili tlak na ekosystémy tak aby sa mohli lepšie zotaviť sami. Ale možno k nám k tomu niečo ešte povie pani spravodajstva. Pokiaľ ide o integráciu do ďalších politík, to je pozaj aj podľa môjho názoru kľúčová otázka. Vidím, že pán predseda ma, mi už chce vypnúť mikrofón, tak ale ešte dovolte. Toto je naozaj kľúčová záležitosť. Integrácia smerom do polnohospodárskej politiky a rybolovu A myslím, že ešte je to tu slabo sformulované v tomto texte. Európska agentúra pre životné prostredie nedávno vydala štúdiu o dopadoch európskej e, poľnohospodárskej politiky na biodiverzitu a skutočne tam vidíme, že táto politika je jedným z najvýznamnejších pôvodcov úpadku v biodiverzite. A to sa týka aj spoločnej politiky rybolovu. Toto je zase jedna z najväčších slabín Európy. Teda ten spôsob, akým prebieha výlov v našich moriach Čiže bod 22, ktorý je tu uvedený, by som ešte posilnil. Ďalej, otázka financovania. Áno, vidíme dosť kriticky práve tie dopady, s ktorými pracujeme my tu v Európe. Čiže sú tu dotácie, ktoré nakoniec majú negatívny dopad na biodiverzitu. Možno by bolo dobré odstrániť takéto dotácie. Ďalej, pokiaľ ide o financovanie a reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, tu by som chcel povedať, že podľa môjho názoru je potrebné aby sme ten rozpočet, ktorý máme k dispozícii, raz čok nemáme, ale proste, aby sa tento obmedzoval, aby sa menej investovalo do poľnospodárstva, že tie peniaze by sme mohli využiť na lepšie zachovanie biodiverzity a jej obnovu. Často ide o rovnaké územia, kde vlastne teraz ešte podporujeme poľnospodárov. Za, na záver mi dovolte ešte, pán predseda, povedať niečo ku medzinárodným aspektom. My ako parlament ešte budeme formulovať svoje správy ohľadne konferencie k Nagoji, takže nebudem nejak dlhšie o tom hovoriť. A domnievam sa, že by sme mali kritickejšie nazerať na tretie krajiny. Ešte sme príťažliví pre zbytok sveta, máme 500 miliónov spotrebiteľov, ktorí majú relatívne dostatočné množstvo financií, ktoré môžu utrácať. A mali by sme teda túto silu aj využívať, aby sme aj kriticky poukazovali na to, že je tu zahrnutá aj biodiverzita. Takže v, pozmievacom návrhu to aj predostrieť. Čiže by sme mali vytvoriť nejaký medzinárodný panel pre biodiverzitu, niečo podobné ako existuje pre klimatickú ochranu. Takže vieme, že je to dôležitá vec a biodiverzite nám niečo, niečo takéto chýba. Treba vychádzať z jedno, jednoznačných čísel. Európska agentúra pre životné prostredie sa týmto intenzívne zaoberá a včera nám k tomuto niečo aj predniesla a to je dôležitý krok a domnievam sa, že by sme skutočne potrebovali medzinárodný panel. To je z mojej strany všetko. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne. Viem, e, že bolo by dobré na, na budúce týždeň e, navštíviť túto e, výstavu, prípadne teda film Zázraky prírody. A teraz vystupí predstaviteľ Belgii. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chcem zdôrazniť, že je to dôležitý príspevok táto správa, aby e, bola zvýšená pozornosť, ale aby bola lepšia ochrana biodiverzity v Európe a vo svete. Chcem sa teda poďakovať pani De Lange za jej prácu, pretože opakuje niekoľko zásad e, v oblasti boja proti strate biodiverzity a hlavne potreba myslieť na biodiverzitu vo všetkých politikách EÚ a pripísať aj dostatočné finančné prostriedky. Táto správa podľa mňa je príležitosťou na to, aby Európsky parlament e, získal solidnejšie postavenie a aby teda bola vypracovaná celosvetová politika v Nagoje na konci roka, aby nebol protiklad medzi ochranou rozvojom, ale aby to bolo ziskové e, zo sociálneho, ekonomického a environmentálneho hľadiska. Takže možnosť mať novú stratégiu hospodárskeho rozvoja. Ale dnes chcem hovoriť o piatich alebo šiestich bodoch. Najskôr potreba vychádzať z existujúcej legislatívy Natura 2000 a taktiež e, lepšia implementácia vďaka dodatočným prostriedkom taktiež e, pretlačať e, biopodmienečnosť všetkých financovaní v EÚ, hlavne pri polnospodárstve, koézii, rybolove. Taktiež mať e, konzistentnosť v oblasti politiky a nariadení. A tu chcem zdôrazniť, že nám ešte stále chýba smernica o pôde, o invazívnych druhoch a taktiež v oblasti nezákonného obchodovania s drevom. A ak všetci súhlasíme s tým, že ľudstvo a biodiverzita idú ruka v ruke, tak, tak ako to stojí v správe, by bolo dobre pripomenúť, že sa to netýka iba budúcnosti, ale aj súčasnosti. V súčasnosti 70 južanských krajín závisí od biodiverzity, ide o samotné prežitie obyvateľstva. 1,6 miliard osôb závisí od lesa a, výrobkov, pokiaľ ide o ich prežitie. A ešte chcem využiť túto príležitosť na to, aby som vyjadrila polutovanie nad tým, že stratégia EU 2020 neposkytuje dostatočný priestor ochrane biodiverzity ak teda všetci súhlasíme s tým, že stratégia na boj proti strate e, biodiverzity je naliehavou otázkou, tak potom v bode 8 by sme to mali pripomenúť. Ak naše hospodárstva a naše životy závisia od biodiverzity, tak potom tu musí byť politická vôľa a dostatočné prostriedky. Ale ja by som E, vyjadrila výhradu, pretože tu musia byť predbežné hodnotenia vplyvu a až potom sa treba dohodnúť na cieľoch. Takže ešte raz chcem poďakovať pani De Lange za kvalitnú správu. Budeme mať niekoľko pozmenujúcich návrhov na to, aby sme posilnili toto uznesenie. Ďakujem veľmi pekne, Žili Gelrik. Voilà. Nie, v pohode. Elize Ferreira? Tiež nie. Sí, grazie, presidente. Anche qui... Ďakujem pekne, pán predseda. Opäť hovoríme o téme, s ktorou môžeme iba súhlasiť, pretože biodiverzita je dôležitá ochrana druhov, života, živočíchov, ale vždy pri takýchto dokumentoch e, máme tendenciu trochu preháňať a písať veci, ktoré si niekedy protirečia. Napríklad to, že píšeme, že treba zastaviť stratu biodiverzity. To znamená, že treba zastaviť vývoj. Zastaviť stratu biodiverzity. Vážení kolegovia, to znamená, že už nemôžu byť žiadne zmeny, že by sme boli ešte v dobe kamenej, že by sme mali dinosaurov, mamutov. Môžeme to obmedziť, znížiť, zlepšiť, ale nemôžeme napísať úplne seriózne, že zastavíme stratu biodiverzity. Ten vývoj druhov tu bol vždy. Niektoré miznú, niektoré vznikajú presne toto je vývoj planéty. Takže toto je podľa mňa trochu prehnané. No a potom hovoríte, že nemáme dostatok údajov. A potom uvádzate niekoľko údajov, ktoré ilustrujú, koľko stojí strata. Takže máte alebo nemáte údaje. Hovoríte, koľko to stojí ročne. Tak to znamená, že máte k dispozícii údaje. My sme si uvedomili, že mnohé krajiny vyvinuli úsilie združenia aj miestne asociácie sa snažia. A objavili sa druhy, ktoré sa považovali za vymiznuté. A je viac druhov e, dravcov alebo vodných vtákov, ako predtým a taktiež tropické druhy vtáctva. Tie sú teraz považované za invazívne. Teraz to celé e, zatvoríme, zatvoríme Suezky prieplav, pretože sú tam chaluhy, medúzy, e, nové druhy rýb. No, tak čo, máme ho opäť zatvoriť, tento kanál, aby tieto druhy už nemohli sa dostať z jednej strany na druhú? Už e, klimatické zmeny tu taktiež zohrávajú úlohu. Áno, je jasné, že ak sa menia teploty, či už prirodzene, alebo nie, tak e, to vplýva na biodiverzitu, vplýva to na druhy adaptovať v jednotlivých šírkach. Ale z Afriky sa prehistoricky obyvatelia presunuli na sever a potom zase naspäť, keď bola ľadová doba. Takže neviem, či 150 poslancov môže byť silnejších ako klimatické zmeny, aspoň tie prirodzené. Ja s vami súhlasím. Treba ochraňovať životné prostredie, druhy, ale buďme opatrní. A áno, končím, pán predseda. Hovoríme o alternatívach k rybolovu a síce udržateľné akvakultúry, ale s tým sú spojené veľké problémy. Má to veľký neblahý dopad na biodiverzitu. Napríklad invázie sladkovodných kreviet v Amerike, ktoré aspoň tam, odkiaľ ja pochádzam, nahradili miestne druhy sladkovodných kreviet, pretože sú silnejšie. To je tiež biodiverzita. Ale na druhej strane môžeme povedať, že si to e, želáme, ale potom netreba hovoriť, že sme za akvakultúru, pretože e, sú potom takéto úniky a nedá sa to kontrolovať. Ale ešte jedna vec na záver často e, nám vyčítajú, že príliš veľa kontrolujeme. Armáda e, kormoránov sú ich desiatky tisícov v oblasti po v Taliansku a už sa s nimi nedá nič robiť a úplne ničia faunu. Kormorán zje zhruba 400 gramov rýb denne a E, my ich máme 10 tisíc, takže si viete predstaviť, aké škody páchajú. A potom 3 e, milióny lastovičiek. A tie zase ničia olivovníky. A tie sú chránené a nedá sa s nimi taktiež nič robiť. Musíme byť opatrní teda pri formulovaní takýchto uznesení a nechrániť príliš niektoré druhy, pretože to vôbec nie je v záujme biodiverzity, ale skôr naopak. Ďakujem pekne, pán eh, Rossi. Bol naozaj veľmi výrazný kontrapunkt Neviem, či naozaj to pochádza mm, z mm, predhistorických e, dôb, ale e, treba zrejme si viac naštudovať, ako to vyzeralo v tom čase. Takže uzatváram zoznam e, rečníkov, pretože v opačnom prípade by sme to nestihli. Dúfam, že všetci ste stihli prihlásiť a Peter von Dalen. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja nebol svetkom eh, pred historický čas, ale to, čo sme zažili v roku 2010, bolo dostatočne eh, zlé. Eh, to je to rok biologickej e, e, biodiverzity, ale hm, nejako sa to veľmi dobre nedarí. Biodiverzita pre nás, pre nás život na tejto zeme, hm, na tomto svete je nevyhnutná pretože aj napokon človek je e, živočíchom. Správa pani e, kolegyne e, Lange ma príjemne pripravila, pretože vyzerá veľmi zeleno. To sa mi páči, to bolo veľmi príjemné. Avšak na strane druhej si myslím, že by mohlo byť aj ambicioznejšie. Mal by som konkrétny návrh a jednu otázku. Najprv ten návrh v bode 32 Pani spravodajkyňa hovorí o tom, že členské štáty by mali lepšie využívať existujúce finančné prostriedky na ochranu biologickej e, biodiverzity. A myslím si, že je to veľmi pekne e, viedrené, ale v Európe napokon všetko ide subs- si subsidiaritu, To znamená, že mm, mali by aj členské štáty sa viac angažovať a preto by sme chceli predložiť pozmenujúci návrh v tomto smere. A teraz k mojej otázke. Ide, to, ide tu o vysvetlenie na strane 12. Máme tu štyri možnosti navrhované komisiou. musíme to eh, vykladať veľmi eh, veľkoryso. Vypočuli sme to, čo povedala pani spravodajkynia, ale čo konkrétne chcem? E, e, mám taký dojem, že uprednostne štvrtú možnosť. E, správne som to pochopil, ak nie, potom by som chcel predložiť sa návrh, pretože štvrtá možnosť by mala byť v každom prípade jednoznačne zvolená. Nie nesmieme to e, e, nejako zahamľovať, musíme to e, veľmi jasne povedať. Takže jednoznačne a stručne musíme sa vyjadrovať veľmi jasne. V tomto smere ďakujem pekne. To je naozaj jasné vyjadrenie v prospech možnosti 4. Po nemecky je to absolútne jasné, neviem, ako je to v holandsky, takže Chris Davis. Thank you, Chairman. Um... Ďakujem za slovo. Prepačte, nebudem tu, aby som si vypočul reakciu, lebo musím ísť na srednutie s panstvíkou delegáciou. Ale pred desiatkými tisícmi rokov vlastne pristáli proste aj ryby nové na pobrežiach Británie. A vlastne to tu pokračovalo aj ďalej. A vlastne zaznamenali sme ozaj aj, aj to, že vlastne ekonomické dôsledky e, straty e, biodiverzity sú veľké. A naše záujmy v rybolove tiež zaznamenali úpadok. A vlastne je jasné, že teda je veľmi dôležité venovať sa zmenám aj v oblasti politiky rybolovu. Ale pokiaľ ide o aspekt ekonomický, dôležité je to aby sme dokázali e, naozaj, tak povedať, predať túto politiku. E, ale máme tu dočinenia aj s tým, čo stvoril Boh. Proste živočišné druhy už od čias dinosaurov. Takže, aké máme nástroje na to, aby sme tieto zmeny mohli uskutočniť? Na jednej strane to forma regulovania. Čiže obmedzíme povedzme pesticídy, ktoré ničia život. Môžeme regulovať napríklad tým, že budeme požadovať od polnospodárov, aby povedzme opustili od eh, obrábania časti pôdy v záujme biodiverzity a tak ďalej. A samozrejme, Niekedy pôjde o to, že musíme prinútiť ľudí robiť to, čo až tak veľmi nechcú robiť. Ale dôležité, aby sme naučili ľudí tej správnej praxi a potom, aby sa aj tie prostriedky finančne dobre využívali. A aby sme vytvorili nejaké stimuly pre to pozitívne e, v oblasti poľnohospodárstva. Samozrejme, aj toho finančného balíka je len určité množstvo. Hej? V tom balíku len určité množstvo peňazí. Takže to musíme tiež zohrať, teda zobrať do úvahy a treba taktiež zohľadniť aspekty trhu. Zdá sa, že niekedy máme dočinenia s dosť protichodnými nástrojmi. Napríklad e, predaj emisí. Je tu snaha do istej miery pôsobiť pozitívne na správanie subjektov. A včera na hearingu sme si vypočuli, že sa v oblasti rybolovu tiež hovorí o obchodovateľných povoleniach na rybolov. A príde o to, aby sa znížila tá prílišná kapacita v oblasti rybolovu a v záujme zachovania biodiverzity. Čo je tiež taký klasický príklad trhových nástrojov. Možno sú nedokonalé, ale predsa je to určitý krok dopredu. Keď ale pozrieme na plnospodárstvo, na farmárov, a keď sa pozrieme aj na našu krajinu, na pôdu, tak, tak hľadám, aké nástroje môžeme použiť. Dúfam, že niekto ne, príde s nejakým nápadom, ktorý potom môže byť. Ale aké nástroje tu máme? Majú spravodajcovia nejaké nápady v tomto smere? Alebo má komisia niečo nového? čo by sme mohli použiť, kým nenájdeme spôsob, ako zabezpečiť, aby samotné záujmy ľudského pokolenia a vlastne snaha dosahovať zisk, aby e, proste, a kým nenájdeme spôsoby, ako toto prekonať, tak vlastne sa uberáme cestou k vlastnej záhube. Ďakujem. Ďakujem pekne teda za tento, e, za to vyjadrenie a Slovo má pán Jano Šorta. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Takže spravodajca jasne vyjadril, že vlastne to, čo sa plánovalo, je veľmi ďaleko. Teda sme ďaleko od toho, čo sa plánovalo pôvodne. A skutočne tu máme údaje, ktoré sú veľmi znepokojivé. Dovolte mi niektoré uviesť, pretože naozaj je to do Hovorí sa tu napríklad o tom, že ak sa táto tendencia, ak sa tejto tendencii bude hovoriť, o ktorej hovorí pani spravodajka, tak o 40 rokov, teda v roku 2050, v Európskej únii e, dôjde e, ku značnému poklesu v rôznych e, druhoch, napríklad e, to sa týka vtákov, rýb a tak ďalej, od 45 až do 30 v rôznych týchto druhov hrozí vyhnutie. Neviem presne, odkiaľ pochádzajú tieto údaje, ja som ich nepoznal doteraz, ale ak naozaj je takáto hrozba, a tých 40 rokov to nie je až taká dlhá doba, v podstate 1,5 generácie, tak potom moje najmenšie dieťa bude mať toľko rokov ako ja teraz, takže dožije sa tej doby, o, ktorom hovorila, o tej doby, o ktorej hovorila pani Lange, tak nechcel by som, aby moje dieťa žilo v takej perspektíve. Na druhej strane myslím si, že tento materiál ehm, vlastne postráda jednu dôležitú vec. A poprosil by som, aby pani spravodajkynia doplnila tento materiál o tento aspekt. Nie je tam totiž odpoveď na otázku, prečo sa neuskutočnilo to, čo sa vlastne uvádzalo v tom pláne, v tej strategii 2010. Prečo sme sa tak vzdialili od toho cieľa? Od, teda, takáto otázka, odpoveď nepoznám. Treba rozvoj dopravnej infraštruktúry vedie tiež k tomu, že sa ohrozuje biodiverzita ale do akej miery, povedzme, rozvoj infraštruktúry, konkrétne biodiverzitu. Isté, Natura 2000 e, je povedzme, pozitívna v tom, že sa tam vytvárajú nejaké nové pásma a potom to proste pretneme nejakou diálnicou. Čiže priemysel, polnohospodárstvo taktiež majú svoje dopady. Poznáme ich. Dokážeme niečo proti ním robiť. Bez toho, že by to viedlo k vážnym hospodárskym rizikám alebo rizikám ohľadne straty pracovných príležitostí. Takže o čom tu hovorí táto správa, tak vlastne súvisí to aj s tými protichodnými rozhodnutiami, ktoré sa prijímajú v rámci EÚ. Mám pocit, že u nás v Maďarsku sa nám toto hovorí, že e, pravá ruka nevie, čo robí ľavá. Na jednej strane sa hovorí o tom, že treba e, budovať nový dopravný koridor a po, to povieme v pondelok a v útorok už si, sa chytáme za hlavu, že áno, ale proste v dôsledku toho budovania potom to má taký a taký negatívny dopad. Potom ďalej sa v stredu hovorí o tom, že treba rozbíjať dunajské trasy a potom už vo štvrtok e, zúfame nad tým, že aký to má zlý dopad na ryby. Takže by som e, chcel poprosiť pani Dalange, aby zohľadnila teda tie údaje, tie konkrétne čísla. A ak to nebude presne vyjadrené a potom, keď sa tu takto spíše, tak vlastne to ostane všetko len sen, ktorý sa nenaplní. Treba to proste naozaj postaviť do reálneho svetla. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj chyba tu taká zosúladená e, politika, je to očividná politika, mm, si navzájom odporuje. Takže Corinne Lepage. Si, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr sa chcem poďakovať spravodajcovi za túto správu, ktorá zdôrazňuje niekoľko ťažkostí. A ja chcem povedať, že som znepokojená, keď e, vidím, ako stratégia, ktorá nás e, mala e, posunúť ďalej v roku 2010, dopadla, keďže rovnaké postupy vedú k rovnakým výsledkom, tak to, čo máme dosiahnuť roky 2020, môže dopadnúť podobne. Ak nie sme schopní ochrániť biodiverzitu, tak je to kvôli tomu, že sme málo investovali do jej poznania a taktiež nie sme schopní mať dobré hospodárske hodnotenie, aby bola zohľadnená v nákladoch. Kolega to pred chvíľou vyjadril. pondelok rozneme o niečom, čo sa autorok ťažko realizuje a stredu ešte ťažšie. No a je to kvôli tomu, že otázka biodiverzity nie je hospodárskou otázkou. A pokiaľ to tak nebude, pokiaľ nebude súčasťou našich rozhodnutí, tak je jasné, že nedospejeme eh, k cieľom. Takže naozaj sa musíme posnažiť, musíme dobre hodnotiť stratu biodiverzity pre celé spoločenstvo. Aj dopad na ekonomiku. Pán predseda, ja si myslím, že potrebujeme ekvivalent Šternovej správy pre biodiverzitu. A potom možno konečne budeme mať chuť implementovať konkrétne účinné opatrenia na e, dobrú ochranu tohto spoločného dedičstva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Šternová správa už existuje. To je naozaj eh, model správy, kde sa hovorí, že biodiverzita predstavuje hospodárske straty, ale teda aspoň v oblasti biodiverzity tá správa nebola tak eh, spropagovaná ako tá Sternová správa Teraz Vittorio Prodi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, chcem sa poďakovať aj kolegyni za tento dokument. Myslím, že náš postoj by mal byť skromný, alebo mala by tu byť istá pokora pred prírodou, aj pred potrebou vedieť viac, aby sme pochopili, aký je dopad na biodiverzitu. Sú veľmi zložité systémy, ťažko sa podrobne chápu napríklad eh, pralesy, tam je veľmi bohatá biodiverzita. V takýchto prípadoch a práve preto, že ešte <clears throat> nevieme, ako vyhodnotiť celé spektrum biodiverzity, tak si myslím, že musíme mať za cieľ úplnú ochranu. To je niečo ako princíp obozretnosti. Pretože skutočnú hodnotu týchto systémov nepoznáme a treba ich preto radšej chrániť ako ničiť. Pri iných systémoch ešte môžeme rozmýšľať, pretože to môže byť jednoduchšie, ale tak či tak by tu mala byť prevencia. Musíme, musíme byť predovšetkým schopní vyhodnotiť dopady. Takže ten problém je hlavne kultúrnej povahy. Musíme sa pokúsiť pochopiť, aký je dopad našej činnosti na prírodu, na životné prostredie. A taktiež pochopiť, že niektoré škody sú definitívne. V poslednom čísle časopisu The Economist sa hovorilo o omega-3, ktoré nahrádzajú omega-6. Omega-3 poskytujú hlavne ryby. Takže to, že je menej rýb, určite bude mať dopad aj na našu inteligenciu, keďže omega-3 e, tuky majú nenahraditeľnú úlohu pre nervový systém a obzvlášť pre mozog. Takže najskôr ide o to uvedomiť si, že nevieme všetko. A musíme sa hlavne snažiť e, znížiť na minimum dopad našej činnosti. Musí to byť e, naozaj humánna ekológia. Koncom apríla som bol v sile OSN. Išlo o konferenciu o domorodcoch. No a naozaj sme si mohli vypočuť, že dokonca miznú kmene alebo spoločnosti kvôli násiliu. No a to by malo zmeniť náš postoj k našim spoluobčanom a našej prírode. Omega 3. Takže niečo sme sa dozvedeli. Omega 3 je dobrá pre mm, inteligenciu, to znamená, že kto je viac um, ryby, je inteligentnejší. Platí to je pre meso, nie len pre rybu. Pas Ekot. Thank you, Mr. Chairman. I'll switch to my... Ďakujem mm, E, pekne budem hovoriť materinskou rečou, pretože aj pani spravodajkyňa hovorí takisto. Takže e, prečítal som s veľkým zájmom túto správu, ktorá obsahuje viaceré dobré hľadiska, ale zrejme by vás prekvapilo, keby som povedal, že som 100% spokojný Ehm, takže mal by som eh, povedať, že chyba tu ambície do budúcnosti. Samozrejme, začína to veľmi dobre, eh, že máme eh, problém mm, mm, zničujúce ehm, chybujúcej biodiverzity, že si neplníme svoje cely. Je tu program Natura 2000, ale mali by sme sa viac dívať do budúcnosti, ako zabezpečiť plnenie cieľov pre rok 2020. Správa toto neobsahuje, iba konštatuje, že neplníme existujúce cieľe, ale nenavrhuje, čo treba urobiť, aby sme mm, e, ich dosahli. Myslím si, že e, toto tu chýba a mali by sme prekratnejšie e, viedeliť ambície do budúcnosti. Tu by som chcel ponúknuť niekoľko návrhov. Najprv 21. polnohospodárska politika. Uvádza sa tam, že náš e, rozpočet, e, e, ktorý je určený pre polnohospodárstvo, by sa mal použiť aj na ekosystémy a mali by sme uvažovať viac o trvalo udržateľnom polnohospodárstve vo viac zraniteľných oblastiach. Ale teda peniaze, ktoré dávame do polnohospodárstva, mali by sme venovať udržateľnému polnohospodárstvu. 22. rybolov. Tam sa hovorí e, o tom, či budeme mať udržateľnú akvakultúru. Totiž e, máme jednoducho mať takýto cieľ. Musíme mať trvalo udržateľnú akvakultúru. Máte tu príliš e, opatrnické formulácie, ktorým chýbajú ambície, ktoré by rázne povedali, že chceme zmeniť situáciu, keď chceme zabraniť strate biodiverzity bol by som radšej, keby e, naša politika bola konzistentnejšia nielen v oblasti polnohospodárstva, týka sa to aj e, kohezných fondov. Nestačí iba e, všímať si dopady na klimu, ale aj na biodiverzitu ak financujeme niečo, čo spôsobí stratu biodiverzity, nemali by sme tak robiť. A to je vec, ktorá mi chýba v tejto správe. Bol by som radšej, keby E, e, e, sa v, tom, v tejto správe viac doraznému že budeme skúmať biopaliva. Niekde inde hovoríme, že to nie je záväzné. Potrebujeme mať však udržateľnosť vo všetkých oblastiach, a v potravinárstve, v, chovateľ, v chove e, zvierat a to by malo prispieť k tomu, že dosiahneme celý pre rok 2020 a bude spokojná nielen spravodajkyňa, ale aj my všetci budeme môcť konštatovať, že sme niečoho dosahli. Ďakujem pekne, pán predseda. Niekoľko slov stručne, tri témy. Poprvé, zdá sa mi dôležité, aby táto správa, a teda blahoželám spravodajkyni za kvalitu, ale aby bolo jasné, že je to iba začiatok, prvý krok na to, aby sme zašli oveľa ďalej a aby sme boli rozhodnejší, pokiaľ ide o prevenciu, predchádzanie katastrofám, ktoré sú spôsobené človekom a ktoré aj sú dôsledkom straty biodiverzity. Ja myslím na všetky katastrofy, ktoré sme zažili v Európe, Korin, Lepáš. Bola obhajkyňou obetí katastrof. Vidíme, čo sa teraz deje na americkom pobreží s tým, čo práve British Petroleum ničí teda biodiverzitu a to bude mať naozaj nevyčíslateľný dôsledok v takejto správe. Treba taktiež eh, hovoriť, ako povedala Corinne Lepage, aj o tejto politike prevencie. Po druhé, Myslím, že treba taktiež pamätať na to, že máme niekoľko riek v EÚ, ktoré, ktorých stav sa uh, horší a naozaj výrazne. Ste určite turisti alebo milovníci um, mesta, akým je Paríž, ale hlavne, hlavne nechoďte loviť ryby do seny a jesť ich, nedávna štúdia bola zverejnená a e, úrovne pyralenu v rybách, ktoré žijú v séne, e, no a teda sú mimoriadne nebezpečné pre tých prípadných spotrebiteľov, ktorými sme aj my. Takže takáto správa musí taktiež poukázať na tie chyby a poukázať na kvalitu E, riek a vôd v EÚ. Po tretie, hovorili ste už aj vy o tom, cezhraničná spolupráca. Ja si myslím, že tejto správe taktiež musíme e, podnecovať financovanie EÚ vo vyššej miere v prípade cezhraničnej spolupráce. S Martin Obry, e, Stefan Leclerc a Demotom Spolupracujeme medzi Francúzskom, Valonskom a Flámskom 2 milióny obyvateľov. Vytvorili sme prvý veľký projekt za posledné dva roky a ide konkrétne o rozvoj a ochranu našej biodiverzity. Takže keby sme naozaj mohli mať takéto finančné stimuly o, od EÚ pre takúto zahraničnú spoluprácu, myslím, že budeme e, sa uberať správnym smerom. Ďakujem pekne. Takže e, dá sa loviť v séne a jesť ryby, no to sme sa dozvedeli. Krista Klas teraz ako posledná rečnička. Ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia kolegyne. Máme dobrú správu od Ester de Lange. Ide o realizáciu e, legislatívy e, Európskej únie pri e, zachrane biodiverzity a teraz sme vypočuli e, nejaký scenár e, za neho sveta. A prečo je tak? Chris Davis už nie je prítomný, ale e, je veľmi dobré, že naša krajina, o ktorú sa stará, ju ponospodári, tak pekne vyzerá mali by sme podporiť to, čo mm, podporuje náš život, e, hospodárime e, e, na tejto krajine a myslím si, že môžeme, dokážeme to robiť vynikajúcim spôsobom a preto som ti veľmi povďačná, ešte keď poukazuješ na výkonné polnospodárstva, ktoré všetko toto zaručujú. V našej polnospodárskej politike je veľmi dobre zdokumentované, čo polnospodári môžu alebo nesmú robiť všetky e, e, e, prostriedky sa uvoľňujú, keď sa zabezpečuje krížové plnenie požiadavek. A myslím si, že to sa musí dodržať všetko, čo je uvedené v nariadeniach a smernicách. Treba na to poukazovať. Samozrejme, E, môžeme e, si e, klopať po plese hovoriť, že čo všetko sme dobre urobili. Napríklad v poslednom čase sa nám podarilo v oblasti ochrany rastlín, rastlín vytvoriť prostriedky, ktoré ničia škodcov, ale neubližujú dobrým druhom. to isté platí aj v prípade biodiverzity. Čiže treba poukázať aj na pozitíva, a preto si myslím, že bolo by dobré, aby tak urobil e, aj náš výbor. na to 2000. Samozrejme, môžeme to e, e, nekonečne dlho utočiť, ale podporím, čo povedala kolegyne v otázke analýzy nákladov, ale nemusí to byť presne Napríklad v niektorých e, regiónach, kde sa plánujú určité e, e, cesty, Časokrát kvôli tomu, že treba zabezpečiť biodiverzitu, to zvyšuje príslušné náklady. Musíme to vnímať reálne. A táto dobrá správa Esther de Lange mali by sme využiť na to, aby sme použili aj smernice o ochrane pôdy mali by sme e, to zabezpečiť na národnej úrovni a chcela by som aj poukázať na toto hľadiska. Takže to, čo sa podarilo dosiahnuť, myslím si, že to treba podporiť a myslím si, že pani Delange predložila dobrú správu. E, mali by sme za ňu e, hlasovať aj počas plenárneho zasadnutia. Ďakujem pekne. Naozaj, keď e, e, e, krajina vyzerala e, tak pekne ako pri Mozuli, potom by sme nemali tak veľa e, problémov. Pavel Postom? Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj iba niekoľko e, sekúnd. Veľmi e, ocením túto správu ako aj moji kolegovia, okrem iného aj preto, že je tu e, smutná e, e, správa o tom, že európska legislatíva je stále na úrovni ochrany druhov a nie biodiverzity. Či už ide o Naturu 2000 alebo ostatné opatrenia, je to zamerané na ochranu druhov a nie biodiverzity, pretože ochrana biodiverzity v súčasnosti je už globálny problém globálneho ekosystému a nie ochrany jednotlivých druhov. Nie to, čím sa stále zapodievame. Yep. Ďakujem veľmi pekne. Vypočuli sme 20 e, e, rečníkov. To znamená, že e, naozaj téma biodiverzity nám leží na srdci a pani spravodajkenia by mohla teraz reagovať na niektoré poznámky. Pán kolega Rossi už nie je prítomný. Je tu aj otázka komisie. Je tu zároveň problém ktoré sa týka miliónov e, e, e, kormoránov. Mm, tieto veci sa stávajú, keď dôjde k porušeniu hierarchii v prírody. Musíme chrániť kormoránov alebo iné druhy. Neviem, či komisia by chcela sa k tomu viedriť či je to súčasťou ochrany, to, čo robíme pretože na jednej strane je to otázka ochrany prírody. Niektorí tvrdia, že príroda musí robiť, čo chce a že e, potom sa dosiahne iná rovnováha na inej úrovni. Takže nech sa páči, pani spravodajkynia, nech sa páči. Ehm, eh, Ďakujem pekne. Pán predseda, pokúsim sa zodpovedať vaše otázky. Pani Kalenbach. viacero dobrých návrhov z vašej strany, dopravné infraštruktúry. To by som tam doplnila. O čo viac, tým lepšie. Naozaj, tu, tu sme na rovnakej vlnovej dĺžke. Potom bod 7. Hovoríte, že nestačí zastaviť stratu. Samozrejme, preto sú tam tie body 8 a 9. Obnova diverzity a medzinárodné záväzky. Van Dalen. Je dobré, že sa prihlásilo tak veľa eh, Holandianov, ale človek by povedal, že ani nie sú voľby v Holandsku. Takže k vašej otázke, aké možnosti chcete Ehm, je tu možnosť komisie číslo 4. 7 plus 8 plus 9 rovná sa 4. Ja som nemala čas vysvetliť, že je dôležitý aj ďalší vývoj alebo hodnotenie e, dôsledkov. Aj pani Kalembach to povedala, nie je preto, aby sa to zastavilo, ale aby sme mali viac údajov. Pri takýchto háklivých eh, bodoch je to mimoriadne dôležité. A nemalo by to byť eh, ospravedlnenie na eh, odkladanie veci alebo spomalovanie práve pri nových návrhoch musíme vedieť, akým smerom sa majú uberať. To by bol asi dobrý kompromis. Pán Rebrandy, veľa návrhov, teda chýba vám tam naliehavosť, ale napriek tomu ste povedali to, čo sa vám páči. Ak chcete, môžeme to naformulovať aj naliehavejšie Bod 18. Aj kolega Podsto povedal, Natura 2000 sa stará o ochranu, ale tu ide o ďalšie koncepty. Najskôr sa v Nature 2000 zadefinovali oblasti, ktoré majú byť ochránené, ale v bode 18 nám ide o to, aby sme sa zamerali na ekosystémy. Nie preto, že sú pod tlakom, ale preto, že je dôležité vedieť, ako sa e, správajú takéto ekosystémy, keď sú pod tlakom. Ide o to, aby sme naozaj sa zamerali na ekosystémy a videli ich e, ako také. Potom sme mali viacero pripomienok z viacerých rečníkov. Pán Rossi žiaľ už nie je prítomný. No, žiaľ, musíme sa <laughs> opäť vrácať k dinosaurom. Hovoríte, že sa nedá zastaviť alebo spomali, spomaliť stratu biodiverzity, ale hovoríme o tej, ktorú spôsobujú ľudia. To je môj rámec. A na to by ste mali pamätať. A to isté platí aj pre akvakultúru. Hovorilo sa o možných rizikách. Áno, to je správne. Ale ja tu hovorím o udržateľnosti. O udržateľnej akvakultúre. To by sme použili. A pán Rossi hovoril o protikladoch. Keď chránime jeden druh, tak e, to znamená, že ďalší ohrozíme. O tom diskutujeme aj v Holandsku. Keď chceme chrániť jeden druh, tak potom treba vedieť, ako sa dá pamätať aj na druhé druhy. Ale tu opäť vidieť, že sa blížia voľby. Fond na rozvoj vidieckého priestoru. Keď sa pozrieme na percenta, mám ich k dispozícii, môžem vám ich poslať. Čo robia krajiny pre biologickú rozmanitosť? rozmanitosť e, sú tu veľké rozdiely od krajiny ku krajine. Chcete minimálnu sadzbu, ako napríklad pre rozvoj vidieka? Alebo na čo presne myslíte? Znie to zaujímavo, takže čakám na váš návrh. Ja sa ešte pozriem do mojich poznámok. Pán Eckhart hovoril o štruktúrálnych fondoch. Nech už sa bude na biodiverzitu myslieť kdekoľvek. Zdá sa, že títo dvaja páni sa zhodnú. Takže toľko zatiaľ z mojej strany a možno, že sa spoločne dostaneme ďalej. Ja, Ďakujem pekne, pani Delange. Naozaj niekedy e, e, národné veci, národné predstaviteľia sú e, v spore medzi sebou, zatiaľ čo na medzinárodnej úrovni je to inak. niekedy mm, mm, mm, doma určité veci sa vnímajú kontroverznejšie. Nuž, ďakujem pekne, je to veľmi dôležitá správa, je to základ našej činnosti, budeme vo výbere o tom hlasovať. Najprv termín predkladania pozmení sa navrhu do 12. 9. júna, hlasovanie 14. júla a potom v septembri spolu vynaplnenie. Bod 14. Výmena názorov s Jacqueline McGlade, ktorá je veľmi dobre známa a v našom výbere ide o výkonu riaditeľku Európskej environmentálnej agentúry. Vítejte, eh, ospravedlňujem sa, že sme vás eh, nechali tak dlho čakať eh, vyzeralo to tak, že predchádzajúce body ukončíme skôr, ale myslím si, že to, čo ste si vypočuli, je užitočné, pretože aj od vás by sme sa chceli dozvedieť viac o biodiverzite. Je tu aj e, národná e, stratégia a pracovný program agentúry na rok 2011. E, Predstavili televízii dnes ráno sa pýtali, čo to znamená EA pre náš výbor. Samozrejme, to má veľký význam. Ehm, spoliehame sa na vaše analýzy, údaje, takže e, srdečne vás vítame a odovzdávam vám slovo, aby ste mohli urobiť svoju prezentáciu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že mám príležitosť byť opäť medzi vami a hovoriť o niektorých témach, ktoré sú relevantné a mimoriadne dôležité pre nadchádzajúce mesiace. Takže štyri témy, o ktorých chcem obzvlášť hovoriť je tu inventárna správa o skleníkových plynoch, teraz bola oficiálne zverejnená a ja chcem stručne pohovoriť o výsledkoch. Nebudem veľa hovoriť o tom, čo sa týka biodiverzity, napriek tomu, že vaša diskusia bola veľmi relevantná a možno, že by sme mohli zodpovedať niekoľko otázok, ktoré tu padli, tak tiež by sme chceli Eh, opísať, ako vyzerá výhľad na rok 2020. To je niečo, čo má byť zverejnené koncom roka. A taktiež eh, možnosť vrátiť sa k pracovnému programu 2011 a k našim prioritám. Tiež sme vypracovali spolu s vami, s komisiou a členskými krajinami. Takže najskôr inventárna správa o skleníkových plynoch. Veľakrát sa má na iných výbero, výboroch pre dopravu napríklad pýtali na eh, hlavné odkazy a dá sa povedať, že v roku 2008 tieto emisie klesli o 2% v porovnaní s rokom 2007, čo znamená 11,3% pod úrovňou v roku 90 1990. Máme cieľ 20 roku 2020, takže sme na dobrej ceste to dosiahnuť, ale je jasné, že celosvetová e, recesia, ktorá začala v polovici roku 2008, e, zohrala úlohu pri tomto poklese, ale je e, dobre pozrieť sa na to, ako sa to stalo. Bol dopad na výrobu, stavebný odbor a dopravu, ale vysoké ceny emisí znamenali, že bol prechod na niektoré e, iné typy e, energií a aj čisté. A možno, že k starým postupom sa niektorí, niekedy ani nevrátime. Takže keď sa skončí recesia, vrátime sa do starých kolejí. Ja si myslím, že niektoré zmeny e, správania v oblasti dopravy sú naozaj odzrkadlením hlbokých zmien toho, ako funguje hospodárstvo. Politika v oblasti emisí taktiež naďalej zohráva e, do, e, úlohu. Je tu režim obchodovania s emisiami, ktorý predstavuje 43 e, celkových emisí a tu bol pokles takýchto emisí o 3 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Takže nevieme zatiaľ, čo by sa stalo, po skončení krízy, ale určite bude viac verejných, e, verejných, e, verejných a súkromných investícií do zeleného hospodárstva. Teraz biodiverzita. Dalo by sa povedať, že od tohto týždňa e, máme e, viac poznatkov, pretože bolo vyvinuté veľké úsilie. Takže snaha mať novú politiku, nové prístupy a je tu jasné e, konštatovanie, že sme nezadržali e, úbytok biodiverzity. Pán Potočník a my sme e, spustili Biodiversity Baseline, to je veľmi dôležité, pretože tam sú nielen údaje zo smerníc, ktoré už existujú, ale ide to oveľa ďalej. Pozerá sa na dopad Európy na zvyšok sveta a taktiež e, sa pozera na zmeny využívania pôdy, rybolov, polnohospodárstvo, lesníctvo ktoré taktiež prispievajú k strate biodiverzity, ale implicitne to taktiež načrtáva niekoľko budúcich riešení a niekoľko kopí máte aj pri vchode. Takže je to odlišný prístup. Áno, nemáme úplné vedomosti, ale naozaj e, to, čo vieme, stačí na to, aby sme konali. A potom niekoľko čísel, niekedy iba 17 biotopov sú v dobrých v dobrom stave, 25 e, druhov e, im hrozí vyhnutie. Takže nepotrebujeme vedieť všade všetko. Nemáme dostatočný monitoring, ale máme viac zdrojov informácií a naozaj môžeme povedať, či naozaj e, ide o niečo dôležité. My podporujeme aj vašu prácu, aj komisiu, aj EÚ. Je to niečo, čo sa nazýva, nazýva uh, informačný systém o biodiverzite pre Európu, BISE. Zapojení sú rôzni aktéry, občania, odborníci. Takže sa dá veľa povedať o biodiverzite a strate ako takej. Takže naozaj vám odporúčam, aby ste sa na tieto dva dokumenty pozreli. Môžem odpovedať na vaše otázky o biodiverzite. Ja mám odpovede na niektoré tie otázky, ktoré tu padli po obede, hlavne o kormoránoch, tomu, k tomu sa naozaj môžem vyjadriť. Teraz e, ďalší bod. Správa o stave životného prostredia. Máme e, za úlohu vypracovať správu. To bude aj tento rok, ale teraz sme postupovali odlišne. Máme tematické hodnotenia, ktoré sa naozaj pozerajú na environmentálne témy, ale aj na hospodárske, sociálne e, e, sily na celkový dopad a hodnotenie našich politických cieľov, e, čo sme dosiahli, prečo nejako vzdialení sme od dosiahnutia cieľu. A taktiež je tam spolupráca s krajinami, 38 jednotlivých hodnotení krajín. Pozeráme sa na environmentálnu situáciu v každej krajine, pozeráme sa na dlhodobé trendy v celosvetovom meradle, ktoré budú mať dopad na Európu a životné prostredie. A potom e, taktiež súhrn. V novembri e, predseda parlamentu pán Buzek potvrdil, že sa zúčastní na spustení tejto európskej správe tu v Bruseli 30. novembra a ja dúfam, že mnohí z vás budú prítomní s nami a že sa zúčastnia na workshopoch e, zo všetkých politických strán a zo všetkých výborov. Takže si myslím, že to zodpovedá niektoré otázky o tom, kde sú naše priority. No a posledný bod teraz pracovný program agentúry na rok 2011. Máme návrh. O dva týždne to pôjde pred e, správnu radu a aj výbor INTA to zhodnotí, ale skutočná konzultácia sa uskutoční až potom a potom by sme naozaj boli radi, keby sme nemali iba takú suchú odpoveď, ale aby sa jednotlivci skutočne pozreli na program, povedali, čo si myslia. Mm, máme ešte tri dodatočné stimuly, aby ste sa naozaj zapojili do tej spätnej e, väzby, aby ste sa vyjadrili k pracovnému programu najskôr. Sa zameriame na vzťah medzi e, využívaním zdrojov, zeleným hospodárstvom a samotným hodnotením ekosystémov, napríklad e, hodnotenie životných cyklov, potom jednotlivé odvetvia a, a podniky. Nie je veľmi dobré, e, dobre využívať e, vodné zdroje, ak ďalšie zdroje využívate neúčinne potom ďalšie oblasti, ktoré musia byť lepšie implementované. Tu chceme spolupracovať s kolegami na komisii, ale aj s vami, aby sme jasne povedali, že sú niektoré politické oblasti, ktoré by boli lepšie implementované, by mohli naozaj zvýšiť e, efektívne využívanie zdrojov, napríklad odpadky, e, balenia a tak ďalej. Týka sa to aj e, napríklad e, e, využívania zriedkavých kovov v elektronike. A taktiež e, sa chceme zamerať e, na monitoring, hodnotenie, podávanie správ. Dúfam, že aj tu nám podáte pomocnú ruku prostredníctvom viacerých nástrojov a naozaj je tu aj vesmírny program. E, tu to chceme napojiť na GMES, pretože väčšia bezpečnosť je pre nás veľmi dôležitá. E, sú tu vynakladané veľké prostriedky a naozaj ide o to zabezpečiť maximum, prepojiť to aj na Inspire a na e, SEIS, aby naozaj ste mali informácie, ktoré potrebujete na vytváranie politik. No a po tretie, to je niečo, čo agentúra vidí čím ďalej, tým viac ako dôležité pre e, dobré fungovanie Európy, aj pokiaľ ide o zodpovednosť, vzťah s občanmi, zdroje, podávanie e, správ a taktiež politika susedstva na východ, na juh a myslím, že by sme chceli zvýšiť úsilie aj na severe, aby sme e, cezhraničné témy mohli dobre spracovávať vďaka informáciám. Sme v kontakte s DG Relax, MKO a naozaj chceme posilniť kapacity a to sú naozaj dôležité oblasti, kvalita vzduchu, voda a to, čo ste preberali v rámci biodiverzity. Ja som hovorila aj s pánom Gebrandy, to je náš eh, styčný dôstojník a naozaj on umožňuje, aby sme čo najlepšie fungovali, aby sme využili účinne prostriedky, ktoré sú nám pridelené. Ale naozaj, prosím, dajte nám vedieť a povedzte, či sa uberáme správnym smerom a či sú tu prvky, ktoré sa vám zdajú byť vhodné, ktoré podporujú váš legislatívny program na budúci rok. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne odoznelo skutočne veľa dôležitých bodov a vidím, že kolegovia majú záujem komentovať. Kabandy hm, sa chce ako prvý vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Obmedzím sa na to, že poďakujem pani McLeod za to, že prišla medzi nás. Je ozaj dobré vypočuť si takéto názory a poučiť sa od vás. A mal som tú čest, že som ako kontaktná osoba a no možnosť vás navštíviť v Kodani a skutočne veľký dojem na mňa urobila tá profesionálnosť a hĺbka, do akej pracuje eh, na no, kvality vaša organizácia. Myslím, že na budúci rok e, vás môžeme navštíviť oficiálne ako delegácia nášho výboru Envy. Mám konkrétnu otázku, ktorá sa týka emisí. Samozrejme. E, v podstate emisie poklesli aj kvôli hospodárskej recesii, ale nie je to len e, recesia, ale sú tu aj štruktúrálne zmeny. Zaujímalo by ma, teda aký máte na to názor. No a okrem toho, kvôli recesii sme teda menej vynaložili na inovácie a preto myslíme si, povedzme, že momentálne robíme dobré veci, dobre konáme, ale keď sa ekonomika opäť pozdvihne, tak zase v dôsledku nedostatku inovácie zase pôjdeme ak, nejak, akoby niekoľko rokov nazad, pokiaľ ide o emisie. Ďakujem. Teraz prehovorí predstaviteľ e, správnej rady a vítam ho medzi nami. Sandrine Belie, nech sa páči. Pani Sandrine Belie má slovo. Ďakujem, Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr sa vám chcem poďakovať, pani Meglet, za váš prejav a poďakovať vašej agentúre za zvyšovanie povedomia a hodnotenie v oblasti biodiverzity. Vďaka štúdiám a hodnoteniam sa zväčšuje povedomie politikov a občanov a vďaka hodnoteniam máme technickú podporu aj vedeckú, ktorá potvrdzuje rozsah strát biodiverzity a taktiež naliehavosť e, konania. Je to veľmi, veľmi e, účinné a napomocné. Takže vrátim sa k správe Pavela Sundbenda, ktorý hovorí, že ak nebudeme konať v oblasti biodiverzity, tak tie straty budú presovať 50 miliard eur ročne do roku 2050. Takže chcem vedieť, či agentúra už hodnotí alebo chce hodnotiť dva súvisiace body s biodiverzitou. Takže najskôr hlavné faktory a hospodárske odvetvia zodpovedné za stratu biodiverzity a či máme aj hodnotenia problémov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v EÚ v chránených oblastiach. Takéto hodnotenie môže pomôcť zadefinovať najlepšie opatrenia pri nových politikách EÚ pre biodiverzitu, ale aj pre rozvoj v horizonte roku 2020. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Karol Šmita. Yes, hello and welcome. It's always nice to... Zdravím vás. Ak dovolíte, eh, pozrel som si váš pracovný program. Som rád, že hovoríte o zelenej ekonomike a dobrom využívaní zdrojov. A páči sa mi aj to, že vlastne hovoríte o tom, že je potrebná koherentnosť a integrácia politiky. Teda, aby sme sa nedostávali tam, že proste riešenia zvané green tech, zelená technológia, že to bude všetko a tým sa vyrieši všetko. To samozrejme nie je tak. Ale vidím, že sa budete venovať aj dopadu na pracovný čas, aj sa zameriate na efektívne využívanie zdrojov. Čiže otázka je, akú sociálnu koherentnosť teda budete v tomto hľadať. A tiež ma ešte zaujíma aspekt biodiverzity. A že vlastne už eh, budete zrejme pokračovať v tom, eh, aké sú princípy tohto roku biodiverzity teraz, že v tom budete pokračovať aj v roku 2011. Čiže je dôležité, aby niektoré programy bežali aj ďalej. A napríklad eh, Ekonómovia, ktorí sa venujú environmentálnym otázkam, nás upozorňujú práve na to, že proste nemôžeme narušovať rovnováhu ekosystémov. Čiže nie je to len z hľadiska zdrojov a rekreačných oblastí, ale proste má to aj ďalší iný význam pre život. Čiže ako by ste poradili členským krajinám aj v tejto oblasti? To by ma zaujímalo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mikála Tranopás. Ďakujem za slovo. Dnes debatujeme o veľmi dôležitej správe. Teda v nej sme videli, že teda bol vyjadrený smútok, respektíve politovanie nad tým, že vlastne sa nepodarilo splniť to, čo bolo vytýčené v Göteborgu v roku 2001. Tak, a teda, že, by, že sa nepodarilo vlastne zabrzdiť úbytok biodiverzity. Aké dôvody by ste uviedli vy, že sa nám nepodarilo splniť to, čo sme si vytýčili? Teda aký je názor Európskej environmentálnej agentúry? k tejto otázke. A ďalej neurobil sa pokrok, pokiaľ ide o Natúru 2000 v súvislosti s na, morským prostredím. Asi by teda aj EEA mala záujem o intenzívnejšiu ochranu morí v Európe. Ďalej otázka Life Plus, čiže týka sa to výdavkov aj v súvislosti s návrhom na rozpočet e, týkajúci sa roku 2011. Toto samozrejme predstavuje len malinkú časť európskeho rozpočtu ako takého, myslím, že 1%. Takže otázka je, čo navrhne EEA, aby sa rozpočet Life Plus navýšil. A ďalej, ešte ako ďalej významne podporiť biodiverzitu. Ako pristúpať k tejto otázke? Ďakujem pekne. Clinton. Slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Rád by som ešte raz uvítal medzi nami pani McGlade a chcel by som vyjadriť to, že som skutočne rád, že pani profesorka sa sústreduje na naozaj veľmi dôležité prediskutovávané témy. Jednou z úloh EEA je venovať sa biodiverzite a aby teda v tejto oblasti vznikla efektívna politika. Povedzme, máme ale problémy s určitými dátami, ktoré sa týkajú biodiverzity. Máme obmedzený prístup k dátam, respektíve tie, ktoré máme, majú obmedzený charakter. Čiže potrebovali by sme zvyšiť, tak povedať, robustnosť tých ukazovateľov. Otázka teda je, ako plánujete, pani profesorka, prekonať tieto ťažkosti? Ako dospieť k nejakej databáze, ktorá bude dostatočne solidná a kompaktná? Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. EPP e e, sa nejako stratila. To je pozoruhodné. Judith Merkis. Thank you, Chair. Ďakujem, pán Pardon. Ďakujem za to, že pani Neklej prišla medzi nás a ďakujem aj za jej veľmi zaujímavú prezentáciu. Mám tri otázky. Poprvé, je to téma, o ktorej sme už hovorili, a to je vzdelávanie a výchova. Toto je oblasť, ktorá je nesmierne dôležitá a vlastne týka sa aj tej ďalšie témy, a to sú zdroje. Ako vlastne riešiť nedostatok tých zdrojov a ako znížime vlastne ekologický dopad nášho pôsobenia civilizačného. Máte nejakú jasnú politickú koncepciu v tejto oblasti, ktorou sa EÚ môže uberať? Ako to chcete riešiť? A teraz ako bod číslo 2. Samozrejme, ja vítam to, s čím prichádza komisia, pokiaľ ide o riešenie otázok nedostatkov, teda nedostatočných zdrojov. Predpokladáme teda aj oznámenie, ktoré sa týka nerastných surovín a pán komisár Potočník e, pripravuje práve aj správu a oznámenie ohľadne efektívneho využívania zdrojov. V tejto súvislosti sa chcem spýtať aj in, na inovácie Čiže aké je to prepojenie medzi eficie, teda efektivnosťou využívania surovín a inováciami, ale aj dopad, v súvislosti s dopadmi na životné prostredie. Čiže ako sa zohľadňuje ten nedostatok e, surovín? Hovorí sa tu o projekte Dezatak. Máme na to dosť zdrojov? pustiť sa do takéhoto veľkého projektu. Alebo povedzme morské farmy. Máme na to materiál, aby sme to mohli zrealizovať. Ide o pro, proste projekt ozaj veľkého meritka. Okrem toho, dopad ekonomickej a finančnej krízy. Už sme hovorili eh, o kríze eh, v kampánii, ktorá sa týka odpadov. Takže riskujeme, že tam budú veľmi významné dopady na životné prostredie. A toto súvisí práve so skládkami odpadu a tak ďalej. Takže ako sa bude riešiť táto otázka? Aj keď teda zažívame krízu, ide o to, aby sa rešpektovali smernice, ktoré sú v platnosti. Ďakujem. Slovo má Viktorio Prody. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani e, McLean. Ďakujem za to, že ste mm, našla čas. Naposledy sme sa vedeli e, v Kodani. Nejde o to, že e, tom všetko stále padalo, ale vaša prítomnosť tu je samozrejme veľmi dôležitá. Chcel by som vám poďakovať za to, že ste prišli, že ste nás oboznámili s najnovším vývojom. najmä pokiaľ ide o služby v oblasti ekologických systémov v Európe. Vyzerá to veľmi e, červene. Zdá sa, e, že e, systémy sa zhoršujú, idú dole vodou. To znamená, že musíme späť získať kontrolu nad vývojom udalostí. Musíme konať. A konať rozhodne. E, predovšetkým e, e, si kladiem otázku, ako vyzerá situácia v členských štátoch. Mm, napríklad v oblasti riadenia pôdy spravy pôdne fondom existuje veľký odpor. Nechota. Treba taktiež zabezpečiť adaptáciu na klimatické zmeny. Ide aj o vodné hospodárstvo. E, klesajú hladiny e, podzemných vôd. Zároveň zistujeme, e, že sa stále intenzívnejšie e, ťaží a využíva voda e, pozem vody, ale títo zásoby sa nedoplňajú. To znamená, že treba vytvoriť rámcovú politiku a prijať nejaké ochranné opatrenia. To považujem za veľmi dôležité. takisto aj samotná zem e, predstavuje e, zložitý systém, ktorý nie je e, lokálne obmedzený. Tento systém ovplyvňuje aj úroveň CO2 alebo produkciu skleníkových plynov Čiže aj e, pôdne hospodárstvo je tiež veľmi e, dôležité. A týka sa to nie len Európy, ale aj e, celého sveta. Takže existujú tu viaceré otázky ohľadom toho, čo všetko by dokázali robiť členské štáty z hľadiska e, určitého odporu voči uplatneniu e, príslušnej smernice. Ďakujem veľmi pekne. Viete, že otázka smernice e, o mm, poľnohospodárstve je niečo ako Stále sa k tomu vracame. Vitoria Prodi mi pripomenulo, že mali by sme vám poďakovať za to, že ste nás prijeli v Kodani Veľmi si to vážime. A v čase, keď sme tam boli, naši poslanci získali určitú predstavu o tom, ako funguje agentúra. Ale jedna vec, ktorá ma znepokojuje, či najlepším spôsobom využívame činnosť tejto agentúry. E, som zvedavá, čo si myslíme o tom, nakoľko dobre my alebo komisie využívame vašu prácu. A ako sa to mení Nemali by sme i byť iba ďalším výskumným strediskom, ktorý sa venuje určitým záležitostiam. Mali by ste byť viac napojení na našu činnosť. A neviem, či ste e, uvažovali o tom, odkedy sme tam boli e, ešte v decembri, teraz už je júnu, uplynulo viac ako 6 mesiacov. Či ste uvažovali o tom, ako e, vylepšiť vzťahy s parlamentom, zviditeľniť, neviem, či by ste nemali konať proaktívnejšie lebo ide o viaceré legislatívy, e, prejavy legislatívy nielen v oblasti životného prostredia, ale aj farmaceutického priemyslu. A keď sme e, napríklad e, pripravovali environmentálnu legislatívu, nikdy ste nás neslovili s tým, že máte nejakú správu na túto tému, ktorá by mohla byť užitečná. A takisto som zvedavý, či aj komisia využíva e, vašu prácu. Napríklad e, komisia pripravila zelenú knihu, vy ste im poskytli podkladov materiál, ale požiadali vás o to, mm, mm, možno, že práve parlament sa dostal nejako na okraj e, vašej pozornosti. Viem, že robíte veľa užitočnej práce a je možno, že je to naša chyba, lebo sedíme tu a nesledujeme to až tak pozorne, ale viem si predstaviť aj lepšiu spoluprácu. Myslím si, že väčšina europoslancov ja to už som tretie e, obdobie a dokonca ani neviem, čo, o čo všetko vás môžeme požiadať. Alebo z koho mám osloviť na agentúre, ak budem niečo potrebovať? Ktoré služby by ste e, mi vedeli poskytnúť? takisto aj naši asistenti e, tiež robia veľa, aby získali materiály a bolo by dobré, aby o tom vedeli. Takisto aj spravodajcovia Nevedeli by ste nám povedať, aké informácie poskytujete komisii, prečo to považujete za dôležité a taktiež poskytnúť ďalšie informácie. Veľmi dobré otázky. A napokon posledný e, e, rečník, e, Pasekut, e, budem veľmi stručný. E, je to vždy e, príjemné, keď ste tu, pani McLeod. Takže jedna otázka a súvisí to s tým, čo žiadala Linda McKeven. Čiže čo by bolo veľmi užitočné pre nás Viete, že Európska komisia e, e, pripravuje svoje oznámenia. Je jasné, že aj vaša agentúra sa venuje tomu, akým spôsobom e, bude Európska únia plniť svoje cieľe. Viem, že aj na jeseň sa bude hovoriť o tom, či dokážeme splniť cieľe stanovené na rok 2020, ale som zvedavý, či vo svojej práve taktiež a, a, a analizujte možnosť zvýšiť naše ambície najmä na úrovni e, členských štátov, pretože zdá sa, že na úrovni únie e, ide o veľkú rozprávu. Komisia hovorí, že možno to zvýšime, e, e, e, znižíme to o 30 ale aký existuje potenciál na úrovni členských štátov? Bolo by dobré, aby na jeseň vaša agentúra pripravila správu, ktorá sa venuje členským štátom, pretože komisia, e, komisia sa ako sa do toho nechce. Ďakujem pekne. Okay. Takže vypočuli sme veľmi veľa otázok. Myslím, že sme vás už videli nielen v decembri e, v Kodani, ale čas e, plyne tak rýchlo, takže v každom prípade e, ešte raz vítajte a vypočujeme si vaše odpovede. Áno, nemýlite sa, mala som možnosť sa to objaviť aj predtým, ale v každom prípade budem sa venovať otázkam v tom parade, ako boli položené ohľadom tohto redukcie a opätovného vrátenia naša správa, ktorá bola dnes zverejnená, e, popisuje profil e, tých redukcií e, a čo to spôsobilo. A je to veľmi zaujímavé. Napríklad došlo k veľkým zmenám pri tvorbe elektrickej energie a používaných palív, takže dochádza k systémovým zmenám ale sú tu veľmi presvedčivé dôvody, dôkazy toho, že v niektorých krajinách, v Spojenom kráľovstve alebo v niektorých ďalších, kde dochádza eh, k eh, používaniu biopaliv. Takže sú tu aj nové zdroje a zrejme to nevymizne. Takže máme dobré signály z energetiky. Možno, že poviete, že v Nemecku e, výroba elektrickej energii sa znížila e, pri používaní e, termálnej energie a že sa viac využíva nukleárna energie, jadrová energie. Možno vám sa to nepozdalo, ale je to tak. Napríklad znižili sa emisie z kyseliny dusikovej, najmä v Holandsku. Takže v správe E, e, e, sa spomínajú oblasti, kde by sa to mohlo zvýšiť, napríklad pri výrobe ocele, železa a v doprave. Na druhej strane sú aj určité zvýšenia, ktoré pôsobia proti pozitívnym efektom redukcií, napríklad dom, služby alebo domácnosti, tam sa to zvýšuje. Musíme to pozorne sledovať. Takisto menia sa ceny a príslušne sa menia aj zásoby palib v jednotlivých krajín, krajinách a musíme si uvedomiť, že aj tam je určitý tlak. Taktiež e, e, e, sa používa halo zlušeniny súvisiace s chladiacimi zariadeniami, takže treba sa mať na pozore, ale odporúčam, aby ste si pozreli túto správu, je veľmi zaujímavá a naozaj sa venuje aj v budúcnosti. Otázka inovácií, čo je jasné je to, že v iných krajinách v Amerike do určitej miery by som povedala aj v každom prípade aj v Japonsku vidíme veľmi silné inovácie, dokonca e, rekordné investície a v Európe sa to neopakuje. Takže e, veľmi správne ste poukázali, že mali by sme venovať osobitnú e, e, e, pozornosť tomu, aby počas finančnej recesie sa neznižovali inovácie najmä do zelenej ekonomiky pokiaľ ide o biodiverzitu, ktoré sektory najviac sú zodpovedné za zniženie mm, biodiverzity? Mali by som pokazať na rozvoj e, e, miest, e, posun obyvateľov do prímeských oblastí, polnohospodárstvo, doprava a samozrejme aj rybolov, to je na pobreží, ale tento trend v e, väčšine e, druhov pokračuje. A niektorí z vás ste sa pýtali, ako sa z toho dostať. Veľmi úzko spolupracujeme s komisiou. Najmä ste spomenuli otázku biodiverzity. S potešením môžem povedať, že e, keď to porovnáme podľa jednotlivých rokov, spolupráca s komisiou sa zlepšuje v oblasti dialogu s komisiou. Podľa e, mňa máme veľmi dobrý pracovný vzťah. To znamená, že viaceré správy, informácie, údaje, ktoré dávame dohromady, e, teraz e, sú podkladom toho, ako zabezpečiť, aby naša zdravá efektívna platforma fungovala, aby to bolo na prospech biodiverzite. A naozaj ide o snahu aj našej agentúry, aj komisie, aj ďalších výskumných stredisk tematických stredisk. Ide o spoločné úsilie nás všetkých počas e, ostatných niekoľkých týždňov, aby sme dali dohromady potrebné informácie. A teraz k otázky o jednotlivých odvetviach. Pri stanovení si cieľov e, sme e, spolu s odbormi komisiou chceli si stanoviť aj parciálne ciele, ktoré sú určené tým sektorom, ktoré majú zásadný dopad na biodiverzitu. Ide o celové parametre, ktoré nie sú e, mimo bežných e, aktivít, napríklad rybalov samozrejme, ale treba to rozšíriť aj na index e, e, e, morského života. Nemali by sme e, e, sa venovať jednotlivým e, e, druhom, ale e, celku aj e, predátorom a iným. Otázka, je to aj otázka obnovenia týchto druhov. E, ich e, počtov e, e, otázka reťazcov, potravinových reťazcov sa zhoršuje, keď nemáme plný obraz. Napríklad v Balskom mori prekvitajú modré riasy a to súvisí s tým, že viacerí predátori E, e, boli e, vytlačené. A to, čo sme videli predtým tým sladkovodných vodách, sa opakuje aj v mori. Čiže ide o širší ekosystém, ale nie len druhy, ktoré sú dôležité z komerčného hľadiska. To isté sa týka aj polnohospodárstva. Treba vnímať polnohospodárstva z hľadiska využívania pôdy a zmien a je tu stály posun z ex, eh, od extensívneho polnospodárstva. Eh, eh, iným spôsobom sa využíva pôda a vody a preto stanovenie sektorových cieľov aj z hľadiska využívania vôd umožňuje nám hľadať možnosti zvýšenia biodiverzity. Čiže určité cieľové ukazovatele sa pripravujú v súčasnosti v spolupráci s komisiou a je to e, e, e, aj otázka spolupráce s členskými štátmi, aby sme umožnili títo parciálne cieľe v oblasti lesného hospodárstva, rybolovu, poľnohospodárstva, aby to boli holistické. Samozrejme aj mestská výstavba, doprava. A tu by sme mali sa vyhnúť tejto fragmentácie v súvislosti s rastom miest. Spomenuli ste aj nedostatky pri správe ochránených oblastí. Vždy sú tu určité mm, rezervy a vieme, že zásahy do oblasti lokalít Natura 2000 e, e, e, hovorí o tom, že mohli by sme stratiť aj odolnosť biotopov. Myslím si, že program GSM nám teraz pomáha. Teraz nemusíme čakať 5 rokov, môžeme robiť inventarizáciu každý rok a môžeme podstatne skôr zistiť existenciu určitých signálov, E, ktoré nám poukazujú určité e, nebezpečenstva na e, okrajoch chránených oblastí, najmä mm, mm, nielen na mori, ale na pozemných oblastiach. Takže mm, dúfam, že budeme môcť posilniť aj donúce opatrenia, Karl. Pokiaľ ide o predstavu efektívneho využívania zdrojov, je veľmi dobré, že to chceš vidieť ale ako e, zabezpečiť väčší posun k vzájomnému prepojeniu služeb ekosystémov. Veľmi intenzívne sa venujeme finančným hľadiskom, e, ekonomickým e, aspektom. Dnes sme zverejnili ďalšiu správu, ktorá podporuje ekonomiku biosystémov biodiverzity je to veľmi zaujímavá štúdia, pretože sa hovorí naozaj, že je to veľmi zložité. Nie je možné zovšeobecňovať, treba e, pozorne sa venovať lokálnemu kontextu. A tým sa dostávam k otázke riešenia ekoslúžieb. služieb ako, e, služieb ekosystémov. Ide o prvú, e, prvý pokos. Je tu taká tabuľka. E, vnímame si služby ekosystémov, ktoré sú spochybnené v jednotlivých biotopoch a robíme to pod jednotlivých krajín. Čiže snažíme sa poukázať na tie služby, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. To je prvý krok a potom budeme vypracovať jednotlivé ukazovatele Chceme e, rozšíriť e, rozpravu o e, efektivnosti zdrojov, aby sme zohľadnili otázky životného cyklu vo vzťahu k vodám, k pôde, aby sme viac venovali pozornosť tým systémom, ktoré sú potrebné na účinnú ekonomiku. Čiže zohľadním otázku zdanenia, taktiež spôsoby spotreby, určité stimuly, spúšťace faktory. A treba si uvedomiť, že e, zmenu spotreby nie vždy e, e, nanúcuje cena. Napríklad použitie vody. V niektorých prípadoch v Austrálii alebo v Spojených štátoch sa robili veľké rozsiahle štúdie v jednotlivých komunitách. Zistilo sa, že práve trvalo držateľnosť dodávky vod spôsobovala zmeny spotrebe a nie absolútna cena Takže v Európe mali by sme sa na to dívať otvorene, mali by sme využiť osvedčené postupy uplatnené v iných krajinách. A veľmi radi by sme to mali dovržať k sebe aj vo vzťahu k zdrojom a službám. Pokiaľ ide o námo moria, Mali sme e, veľmi dobrú diskusiu o tom, že to umožní riešiť aj širšie problémy. Máme e, e, iba dve chránené oblasti. To sú nikové oblasti. Nevenujeme sa hĺbkovým vodom alebo pri pobrežiu 10 koralových rifov ležia v európskych vodoch, v zamorských, na zamorských územiach. Čiže máme určitú zodpovednosť, e, ktorá sa e, dá porovnať s zodpovednosťou niektorých rozvojových krajín. Toľko ohľadom monitoringu a analýzy e, chránených morských námorných oblastí. Pretože ak uvážame o nedostatkoch, o vzdelaniach, uvedomujeme si, že nevieme dostatočne dobre medzi, o interakciách medzi jednotlivými sektormi a biotopmi Nemôžem hovoriť zatiaľ o programe Life a Life Plus. Samozrejme, e, bola by som rada, aby sa do toho investovala viac, ale treba zvažovať aj o zdrojoch, e, účinnosti vyžovania zdrojoch u e, zelenej, hospoda, zelenej ekonomike, indikátory biodiverzity. Myslím si, že sme sa dostali do lepšej situácie v porovnaní s tým, čo bolo minulý rok. A keď v tom čase pán komisár Dimas eh, naozaj eh, predpovedal, že nie, nesplníme svoje cieľe a vtedy sme si povedali, že nemáme dostatok indikátorov, ktorí by eh, odzakladovali všetky problémy, ktoré treba riešiť. A preto by som chcel povedať, že počas ostatných 12 týždňov sme e, e, veci aj my e, sa dali dohromady vypracovali indikátory, ktoré sú dostatočne spolehlivé, i keď je tam určitý priestor na zlepšenie, ale na základe nich môžeme konať v oblasti vzdelávania. Plne súhlasím s tým, že e, dá sa e, niečo robiť na rovni Európy a to by malo zjednodušiť e, vzdelávacie procesy v členských štátoch. Hovorím to veľmi úprimne, pretože naozaj je o čom povedať na európskej úrovni, pokiaľ ide o vzťah medzi Európou a ostatným svetom. A nie je to vždy jasné v rámci národných vzdelávacích programov. Myslím si, že naša agentúra predovšetkým potrebuje e, viac používať príslušné argumenty, ktoré zdôvodňujú to, čo všetko e, e, dokáže robiť Európa v oblasti vody alebo pôdy s tým, aby sa o tom vedelo aj na regionálnej úrovni, aby sme to mohli e, e, eskalovať na globálnu úroveň alebo deeskalovať na regionálnu národnú úroveň. Čiže treba hovoriť o určitých e, nedostatočných zdrojoch a poukázať na to, do akej miery závisíme od zdrojov mimo Európy. Myslím si, že i dobrým začiatkom je činnosť nielen našej agentúry, ale aj Medzinárodnej komisie pre používanie zdrojov, najmä pokiaľ ide o kovy, e, e, zriedkavé e, kovy, e, e, vrátanie e, aj železa, ktoré sa ťaží v Afrike a tam náš priemysel o, tom, o toho veľmi závisí. Nemáme dostatok recyklácie kovov. Keby sme boli efektívnejší v oblasti recyklácie, potom by sme mohli hovoriť iným spôsobom o ťažbe Takže e, je tu e, vzťah medzi surovinami, e, niektorými surovinami, ktoré nám hovoria o tom nie len ako zvyšujeme účinnosť vďaka inováciám, ale ako využívame, čo máme. Napríklad v oblasti balení, keby sme to vylepšili aj z hľadiska odpadov, potom by sme aj efektívnejšie využívali zdroje. E, vynechám specifiku desetek e, tohto programu, pretože e, tam sa nedarí mobilizovať veľký objem materiálov, ale mali by sme si uvedomiť, že každé hodnotenie dopadov by mala zahľadňovať od, odkiaľ budú pochádzať in, konkrétne materiály alebo faktory, inovačné faktory v oblasti nedostatkových zdrojov, ako je voda, O tom by sme sa mohli baviť počas nasledujúcich mesiacov aj v rámci pracovného programu, keď e, robíme hodnotenie dopadov, e, mali by sme e, spoločne spolupracovať pri hodnotení zdrojov. Aj v oblasti implementácie už sme o tom hovorili, je to program, ktorý bude stále aktuálny a preto stanovenie určitých priorít v oblasti implementácie by mohlo byť užitočné pretože to zase má dopad na účinné využívanie zdrojov a na mm, benefity, ktoré máme v iných oblastiach. Takisto aj koherentnosť politiky. E, e, komisia chce e, zvýšiť úlohu účinného vyžovania zdrojov v rámci vízii pre rok 2020 Vytvoria v oblasti ekosystémových služeb myslím, že všetko, čo som hovorila, iba podotýka, že zakazujem, e, sa snažím povedať, že ak niečo budeme e, riešiť izolovanie, stratíme prehľad o iných oblastiach. Takže ja som e, veľkou zastankyňou toho, aby sa smernica o pôde využívala náležitým spôsobom pretože nesmieme si dovoliť napríklad stratiť schopnosť pôdy zachytovať uhlík. Nož, e, zase sa vracam k e, začiatku, minus 30 je to mimoriadne politizovaná oblasť, ako si dobre uvedomujete. Mm, spolu s kolegami v komisii e, nechceme e, sa vťahnuť do politických e, debát. Myslím si, že nebezpečenstvo spočíva v tom, že existujú viaceré možnosti na národnej a európskej úrovni s tým, aby sme si splnili aj ešte agresívnejšie stanovené cieľe. Ale niekedy treba ukončiť technické diskusie a rozhodnúť sa na politickej úrovni. Myslím si totiž, že keď sa dívame na to, čo sa deje vo svete v oblasti inovácií, materiálov, e, e, bolo by dobre, keby niekto si st- e, stanovil látku, aby sme to e, sa snažili dosiahnuť. Myslím si, že je, je absolútne jasné, že riešenie musí byť systémové. Nemali by sme sa bať však sa snažiť e, posudzovať nové technológie, ale z viacerých hľadísk. E, s tým, aby sme neriešili iba emisie skleníkových plynov alebo analyzovali všetko z hľadiska celé, celého životného plynu, pretože to má dopady na e, zdroje, vody a podobne. Čiže budeme sa snažiť znižovať emisie skleníkových plynov o 30 alebo 50 ale nie len z hľadiska samotných emisí, ale aj dopadov e, pre životné prostredie v širšom slova zmysle. A e, hovoríme vždy o tom, aké dopady to má na e, globálne megatrendy. Takže niektoré odpovede e, budú v tejto správe, ktorú dostanete zhruba o 4 mesiace. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, e, pani McLeod, za túto rozprávu. Myslím si, že bolo jednoznačne preukázané, že náš výbor a jeho členovia E, e, si veľmi e, vážia naše úzke kontakty. Aj v Kodani sa veľmi usilovne pracovala na zhromažďovaní údajov, aby sme mali celkový pohľad o problémoch a stratégii riešení týchto problémov. Spomínali ste niekoľko takých obrovských komplexov problémov, Napríklad e, ochrana klímy je to obrovská téma, alebo biodiverzita, to je ďalšia e, rozsiahla obrovská e, téma, alebo účinné využívanie zdrojov vo všetkých aspektoch alebo smernica VI ide o recykláciu odpadu z elektrických elektrických elektronických elektrotechnických zariadení, e, alebo dnes sme spomenuli aj bioodpad, e, čiže treba e, to aj legislatívne upraviť, nielen hovoriť o tom, treba stanoviť určitý rámec a myslím si, že tento parlament a náš výbor veľmi aktívne a produktívne sa snaží využívať zdroje Teším sa na oznámenie komisie, ktoré by sa mala objaviť v tejto súvislosti a vaše štúdie e, sú tým základom, s ktorým môžeme pracovať. Takže ďakujem veľmi pekne. Tešíme sa na opätovné stretnutie. E, dúfam, že to nie je posledná príležitosť a ďakujem vám veľmi pekne. Dovolíte ešte jedno slovko? Chcem iba zopakovať, že jedna praktická vec. Máme tu kolegov na výbore, na ktorých sa môžete obrátiť, ak máte nejakú požiadavku. Väčšinou e, sedia vzadu, prosím, zamávajte. E, títo dvaja sú tu často, takže ak naozaj niečo chcete, tak sa s nimi kontaktujte. My vždy podporujeme spravodajcov, robíme to, čo sa od nás žiada. Ak teda máte pocit, e, že to nerobíme úplne správne, tak prosím, poukažte na to ale musím povedať, že s niektorými vašimi kolegami pravidelne telefonujeme, takže myslím, že takýmto spôsobom sa dostanem aj k ďalším. Dobre, ďakujem pekne Johannesovi aj ostatným. Áno, čiastočne ich poznáme, vidíme ich a vy ste nás teraz vyzvali, aby sme sa na nich vždy obratili, keď to potrebujeme. Takže ďakujem pekne. Zajtra schôdza koordinátorov o 9. a potom po 10. pokračuje schôdza výboru. Ďakujem, končí schôdza.